Good morning. Good morning. Dobré ráno, kolegovia a kolegyne. Začíname síce trošku neskôr, ale musíme začať, pretože máme pred sebou program. Máme tu aj ministra z Maďarska, pána Zoltána Baloga, ktorý je štátnym tajomníkom Maďarskej republiky pre sociálne začlenenie a bude sa venovať predovšetkým integrácii Rómov, že sme postení jeho prítomnosťou. Sme radi, že tu máme pána Zoltána Baloga, tak ako sme tu mali včera dvoch maďarských ministrov, pána Navračiča a ministra vnútra. Takisto vítame aj pána Baloga a tešíme sa na to, že si vypočujeme jeho prezentáciu aby sme mohli potom klásť otázky a dozvedieť sa formou odpovedí, informácie ďalšie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, dovolte mi, aby som hovoril v mojom materskom, materinskom jazyku. Budem hovoriť po maďarsky. Vážený pán predseda, ctení poslanci, ctené poslankyne, dámy a páni, iste si spomínate na to, že som pri vypočutí v januári na konci rokovania povedal, že na konci maďarského predsedníctva prídem a budem vás informovať o tom, akým spôsobom sa nám podarilo dosiahnuť pokrok, či áno alebo nie. Som skutočne rád, že ciele, ktoré si maďarské predsedníctvo stanovilo, pokiaľ ide o integráciu Rómov, že sa nám tieto ciele podarilo dosiahnuť. Máme za sebou veľa rokovaní, tieto rokovania vôbec neboli jednoduché, avšak musíme si uvedomiť, že integrácia Rómov je veľmi citlivá otázka, ich začlenenie vôbec nie je jednoduchou záležitosťou a museli sme sa vždy poradiť aj s 27 členskými štátmi Európskej únie. Avšak v každej krajine, v každej členskej krajine je situácia v tejto problematike iná. Snažili sme sa nájsť spoločné menovatele na to, aby sme našli koncenzus. A týmto by som sa chcel srdečne poďakovať tak komisii, ako aj členským štátom, ako aj Európskomu parlamentu. Bez vašej spolupráce by sa nám nebolo podarilo dosiahnuť tieto úspechy. Chcel by som teraz povedať niečo o uplynulom pol roku. Ako som už v mojom príhovore v januári spomenul, Situácia Rómov v Európskej únii e, prináša zo sebou určité obavy. Ide tu o heterogénnu skupinu populácie. Máme v Európe zhruba 8 miliónov Rómov v konkrétnych jednotlivých členských štátoch a Rómovia sú častokrát vystavení problémom chudoby a diskriminácie a takisto aj segregácie. Európska únia, inštitúcie Európskej únie ako aj členské štáty a mimovládne organizácie sa zaoberajú už od začiatku 90. rokov touto problematikou, týmto problémom, avšak v ostatných posledných dekádach sa nám nepodarilo dosiahnuť nejaký prelom, pokiaľ by išlo o zlepšenie pracovných podmienok alebo životných podmienok tohto etnika. Integrácia Rómov z dlhodobého hľadiska je dosť komplikovaná a ide tu o proces, ktorý ako taký pre všetkých zúčastnený je predsa len veľmi dôležitý. Inštitúcie Európskej únie a členské štáty, ako aj veľa medzinárodných organizácií zdôrazňujú potrebu ohľadne integrácie Rómov. Aj pre maďarské predsedníctvo to bola veľmi dôležitá téma a prináša to so sebou prirodzene aj určité rizika. Týmto témam sme sa snažili venovať najväčšiu prioritu v rámci rámcovej stratégie. Maďarsku je situácia však zďaleka nie ešte pozitívna, ak by som to mohol takto povedať. 9. marca bol predložený návrh e, od pani Jaroka, pokiaľ ide o integráciu a spoločenské začlenenie Rómov v Európskej únii a toto uznesenie, ktoré ona predložila, bolo v parlamente podporené. V rámci tejto stratégie nájdeme dôležité návrhy riešenia a tieto návrhy nám priniesli určité informácie, na základe ktorých sme mohli potom aj konať. Potom komisia 5. apríla prijala vyhlásenie, ktoré sa týka národnej Eh, integrácie Rómov a aj rámcových podmienok, ktoré by mali byť zaručené do roku 2020. Máme tu štyri dôležité oblasti, ktoré týmto spôsobom boli stanovené. Ide tu o vzdelávanie, ubytovanie, zamestnanosť a zdravie. Komisia jednotlivé členské štáty vyzýva k tomu, aby vytvorili finančné rámce a zrealizovali tieto stanovené ciele. V Budapešti 7. a 8. apríla sa takisto konala konferencia e, Európskej rómskej platformy. Išlo to konferenciu, ktorú organizovala Európska komisia. Táto konferencia bola doplnená kultúrnymi podujatiami, kde sa prezentovalo veľa Rómov, umelcov, tanečníkov, hudobníkov. Pri tejto príležitosti sa účastníci oboznámili nielen s vyhlásením Európskej komisie, ale oboznámili sa aj s predstavou Európskeho parlamentu, aké má predstavy v tejto oblasti, pokiaľ ide o integráciu, a predsedníctvo takisto prezentovalo určité myšlienky v rámci tohto stretnutia. Takisto sme sa eh, venovali aj náboženským komunitám, ktoré by mohli byť v tejto oblasti činné. Potom sa ujalo akcie, potom zaujala akcie rada. Formulovali sme zároveň aj závery rady k tejto oblasti. Rokovania prebiehali ďalej a Rada ministrov sociálnych vecí 19. mája jednohlasne prijalo, prijala závery. A v rámci týchto záverov Rada požaduje od členských krajín, aby do konca roka 2011 vypracovali národné stratégie, pokiaľ ide o integráciu Róm, Rómov a aby formulovali teda tieto mm, vnútroštátne stratégie, aby sa situácia v rámci integrovanej politiky mohla zlepšovať. V rámci týchto jednotlivých stratégií treba však reagovať na jednotlivé situácie, ktoré sú eh, osobité pre Rómov a treba klasť dôraz na tie štyri oblasti, ktoré som spomínal, to znamená vzdelávanie, zdravie, integrácia, zamestnanosť. A jednotlivé členské štáty museli v rámci týchto štyroch oblastí formulovať tieto ciele. Rada takisto vyzvala členské štáty, aby vyčlenila finančné prostriedky, ktoré by sa mali využívať e, účinnejším spôsobom. Po prijatí záverov Rady potom členské štáty posilnili svoju angažovanosť v tejto oblasti, aby aj naďalej v rámci rámcovej stratégie pracovali ďalej. Je veľmi dôležité, aby sme zdôraznili, že spolupráca na európskej úrovni je práve tou pridanou hodnotou, ktorú požadujeme. Mohli by ste sa ma možno spýtať, čo to znamená, že by členské štáty eh, mali angažovať ešte viac. To znamená, že aj ďalej budú pripravené zlepšovať a rozvíjať eh, stratégiu týkajúcu sa integrácie Rómov a že do konca eh, roka príjmu balíček opatrení. Členské štáty sa zaviazali v tejto oblasti urobiť komplexnejšie kroky formou harmonizovaného prístupu. Predpokladom záverov je však boj proti diskriminácii Rómov a ochrana ľudských práv. Je veľmi dôležité, venovať pozornosť predovšetkým právam žien a detí. Európska rada zdôraznila aj to, že je veľmi dôležité, aby jednotlivé členské štáty harmonizovali v tejto oblasti uh, legislatívnu reglementáciu viaceré rady, ako aj Rada ministrov spravodlivosti sa tejto téme venovali, konkrétne 12. apríla, pokiaľ ide o túto radu, alebo Rada ministrov sociálnych vecí, tí sa tomu venovali 19. mája, ako aj Rada ministrov vzdelania, ktorí sa tejto téme venovali 20. mája. Táto rada sa zaoberala prerušením školskej dochádzky detí z rómskeho etnika. Rada 23. mája prijala závery v tejto oblasti a bude sa týmito závermi zaoberať 24. júna a dúfame, že táto rámcová stratégia bude podporená na najvyššej politickej úrovni. Dnes sa pripraví dokument pre plenálne zasadnutie parlamentu pod názvom Spoločenská integrácia Rómov a Záverom by som vás chcel upozorniť ešte na to, že v tejto oblasti musíme skutočne konať čo možno najrychlejšie, aby sme ten angažovaný prístup, ktorý sme tu mali doteraz, mohli e, podporiť aj naďalej. Viacerí z vás sa pýtajú, či vyrieši táto nová rámcová stratégia problém Rómov v, v Európskej únii. To je taká poetická otázka, pretože táto stratégia nestačí. Riešením pre túto, tento problém je, sú kroky, konkrétne kroky jednotlivých členských štátov. Táto stratégia nie je nejakým zázračným liekom, ale predsa len to prvým krokom na, tom dlhom, na tej dlhej trati riešenia týchto problémov. Mohlo by to prispieť k riešeniu situácií. Komisia každý rok e, bude pripravovať monitorovaciu správu a túto správu bude potom predkladať aj Európskom parlamente. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz môžeme otvoriť prvé kolo otázok a odpovedí, takže najprv dostanú slovo politické skupiny. Ak sa chcete spýtať viac otázok, môžem potom zorganizovať aj druhé kolo. Máme tu aj komisiu, možno by sa chcela vyjadriť komisia, pokiaľ ide o tie jednotlivé prvky, ktoré tu boli spomenuté v tejto prezentácii, predovšetkým pokiaľ ide o e, integráciu Rómov. Je to dosť citlivá otázka, možno by sa komisia k tomuto chcela vyjadriť. Chce sa vyjadriť niekto za komisiu? Áno, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Well, I have to... Ďakujem za slovo, pán predseda. Začnem tým, že poďakujem maďarskému predsedníctvu za odhodlanie, ťažkú prácu a podporu komisie v celom tomto procese. Chceme poďakovať Európskemu parlamentu aj členským štátom. Rada by som poukázala na to, že tieto závery rady prichádzajú v historickej chvíli pre rómskú integráciu. Už tu nie je len o dokument ktorý by bol vydaný v oblasti, v ktorej komisia nemá právomoci. Je to naozaj významná chvíľa, pretože je to spoločná práca členských štátov, komisie, rady a parlamentu. Napriek tomu, že nemáme dostatok legislatívnych návrhov a komisia teda nemôže vyžadovať aplikovanie v praxi týchto zákonov v členských štátoch, členské štáty samotné spojili sily, aby mohli vyriešiť tento veľmi závažný problém. Vážený pán minister, ste spomenuli, že je to naozaj iba rečnícka otázka, či závery rady alebo oznámenie o romskej stratégii, o romských stratégiách je riešením problému. Nie, je to len začiatok. Je to začiatok dlhej cesty, kde všetci my a najmä členské štáty musia spolupracovať, aby sa mohli pozrieť sami na seba do zrkadla a byť na seba pyšné, na to, čo dosiahli, hrdé. Komisia sa zaviazala k monitorovaniu a vyhodnocovaniu a k tomu, že bude Rade a Európskemu parlamentu každé 4 roky podávať správu. Dúfam, podstate som si istá, tak ako dnes tu stojím pred vami, že každý rok budeme pozorovať progres v oblasti, ktorý, ktorou sa zaoberá touto, ktorou sa zaoberá táto správa. Ďakujeme vám, hovorí predseda. Začneme teraz politickými skupinami EPP. Muchas gracias, señor. Pán Diaz de Mera. Ďakujem. ďakujem aj pánovi ministrovi za to, že je tu dnes medzi nami a za jeho informácie. Poprvé chcem pogratulovať maďarskému predsedníctvu k veľkej snahe v súvislosti s integráciou e, najväčšej alebo najdôležitejšej menšiny, ktorú v Európe máme, teda rómskej menšiny. U nás e, máme veľmi silné a historické odhodlanie e, pracovať e, alebo spolupracovať e, s touto menšinou, aby sme ju lepšie zaintegrovali do väčšinového spoločenstva. Pričom ja osobne mám veľmi pozitívne osobné skúsenosti, keď som bol ešte starostom mesta práve v oblasti tejto integrácie Rómov. Ako ste správne povedali, integrácia tá obsahuje viacero vecí. Obsahuje vždy e, vzdelávanie, zdravotníctvo, bývanie alebo ubytovanie a zamestnanosť. Tieto štyri veci tam vždy musia byť zahrnuté. Ale mám jednu otázku, e, ktorá vo mne vyvalova isté možno otázky a E, to v súvislosti s tými vecami, ktoré som videl v viacerých krajinách Európy a dokonca aj u nás doma. V tom dokumente sa spomína dôležitosť toho, ako toto e, zahrnutie alebo táto, e, táto inklúzia Romov má byť aj v občianskom registri nejakým spôsobom e, riešené a chcem sa pýtať, či teda e, nejakým spôsobom to súvisí aj s, aj s, e, e, s čoštetaním ľudu v jednotlivých vlastne mestách alebo obciach, aby teda takíto občania mohli, mohli potom voliť a byť volení v, me, v lokálnych voľbách. Teda či tam súvis, sú, sú, sú, nejakým spôsobom uvažujete aj s touto otázkou. Za SND to je pán Ensiu. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem pekne. A ďakujem aj pánovi Balogovi za prácu a za odhodlanie e, pracovať a dosahovať výsledky v tomto dôležitom, e, v tejto dôležitej oblasti. Na prvý pohľad možno tá otázka nie je až taká dôležitá v celoeurópskej európskej z e, celoeurópskeho hľadiska, ale raz za čas si uvedomíme, že predsa len je to veľmi naozaj dôležitá otázka, najmä keď sa na to pozrieme z hľadiska e, sociálnej inklúzie, z hľadiska ľudských práv. Chcel by som takisto pogratulovať e, maďarskému predsedníctvu, pretože sa mu podarilo e, takéto, takéto, takúto rámcovú stratégiu e, pripraviť. A takisto chcem poďakovať aj Európskej komisii, a najmä pani komisárke Redingovej, pretože prostredníctvom e, oznámenia komisie sa podarilo do tejto stratégie, do tejto rámcovej stratégie včleniť bod, ktorý je veľmi dôležitý pre našu skupinu, pre socialistov. Ide o to, aby celá táto stratégia bola implementovaná len prostredníctvom zaangažovania samotnej e, rómskej komunity, aby teda títo ľudia do toho boli zaangažovaní, pretože v opačnom prípade tá stratégia bude iba čisto na teoretickej úrovni. A potom ďalšia vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá aj pre socialistov, A to je skutočnosť, že v rámci e, tejto stratégie, ak teda ju chceme v praxi aj naozaj implementovať, e, vyžaduje sa tu zaangažovanie miestneho obyvateľstva, aby tu bola, bol istý dialog medzi rómskou komunitou a medzi miestnym obyvateľstvom a možno aj spoluprácou so spoluprácou mimovládnych organizácií. A pokiaľ takýto trojuholník nebude fungovať, tak si myslím, že nakoniec tá stratégia nebude efektívna. Prečo? E, my máme skúsenosti v Rumunsku také, že máme e, dosť, e, e, dosť výraznú e, rómskú menšinu a všetky stratégie, ktoré sme na národnej úrovni vytvorili a pripravili do dnešného dňa, žiadne výsledky v skutočnosti nepriniesli. Prečo? Lebo tieto stratégie boli pripravené niekde, niekde v kancelárii úradníkom na vysokej úrovni. Určite to boli ľudia veľmi šikovní a inteligentní, ale nemali praktické skúsenosti v tejto oblasti. A tak ako e, tu už zaznelo, e, ako hovoril e, ako hovoril kolega z e, strany, z frakcie ľudovcov. Ja som tiež bol zastupca primátora v Bukurešti a v Bukurešti máme naozaj veľkú rómskú menšinu a miestne orgány sú jediné, vlastne, ktoré nejakým spôsobom môžu registrovať tieto osoby a sme to naozaj iba my, ktorí naozaj dobre môžeme poznať ich, ich požiadavky a nakoniec je to práve v zodpovednosti, e, zodpovednosti miestnych orgánov, e, kde spadajú tie štyri oblasti, e, o ktorých ste aj vy, kolega, hovorili, teda o zdravotníctvo, vzdelávanie, bývanie a zamestnanosť, respektíve prípadne aj štruktúru to, alebo infraštruktúru to toho môžeme zarátať. To všetko sú vlastne veci, ktoré spadajú pod právomoc miestnych orgánov Maďarsku e, miestne orgány a ani e, e, rómska menšina sa doteraz nezaangažovali do takýchto stratégií a bohužiaľ takto aj vyzerá e, s, s tými výsledkami, pretože vlastne výsledky nie sú tým pádom žiadne. Ďalšia vec, bohužiaľ táto rámcová stratégia nezohľadňuje ďalší dôležitý prvok a to síce skutočnosť, že táto E, táto, táto menšina je typická svojou vysokou mierou mobility. A jednoducho <laughs> nikto nedokáže dosiahnuť to, aby títo ľudia e, proste prebývali na jednom e, mieste. To je ich typická črta, proste je im to vlastné. A práve preto v rámci tejto stratégie by sme mali myslieť aj na túto skutočnosť. Na európskej úrovni potrebujeme oveľa intenzívnejšiu spoluprácu napríklad medzi Francúzskom, kde boli isté problémy e, e, e, s Romami a povedzme, e, teda medzi Francúzskom a Rumunskom, aby sme spoločne mohli vytvoriť e, dobrú stratégiu. Pretože iba spoločne sa nám podarí vytvoriť také programy, na základe ktorých budeme môcť implementovať e, e, programy pre rómsku menšinu, či už vo Francúzsku alebo v Rumunsku, ale vždy s podporou alebo s príspevkom jednej aj druhej krajiny. Myslím si, že takýto prvok by e, do budúcna bol e, dôležité, bolo by dôležité členie do tých národných stratégií. Ďalšia vec. Minimálne v Rumunsku, neviem ako to vyzerá v Maďarsku alebo inde, ale rozhodne u nás, ak by sme mali takýto, takýto trojuholník medzi miestnymi orgánmi, e, rumúnsk, e, pardon, romským obyvateľstvom a, a mimovládnym organizáciám. Proste musíme ho mať, ináč to fungovať nebude. Ďakujem, liberáli pán Mulder. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pánu ministrovi, že nám predstavil závery predsedníctva, závery rady Myslím si, že by sme mohli byť spokojní s touto stratégiou týkajúcou sa Rómov. Mám pocit, že ktokoľvek bude v predsedníctve EÚ, nikdy za 6 mesiacov ani za 6 rokov nevyrieši tento problém, ktorý vytýčila stratégia a do ktorého sa púšťame. Každé predsedníctvo, ktoré bude viesť EÚ, bude musieť pridať istú časť práce k tomu, aby sa napokon završilo úspešne. Čo sa týka vynakladania finančných prostriedkov, to samozrejme môže pomôcť, ale sú tu iné dôležitejšie veci a to je implementácia zákonov v krajinách, ktorých sa to týka. Nie je to otázka peňazí, je to otázka predovšetkým postoja, aby Rómovia nadobudli pocit, že nie sú diskriminovaní, že majú rovnaké šance a tak ďalej a tak ďalej. To je najdôležitejšie a to sa nedá vyriešiť žiadnou sumou ani e, Európskou úniou. To je zodpovednosť miestnych samospráv. Komisia, myslím si, že môžeme byť hrdí. Postoj pani komisárky Redingovej bol veľmi náležitý od samého začiatku a môže byť komisia skutočne hrdá na e, to, čo dosiahla. Je to síce trošku predčasné hovoriť o prípadných úspechoch. O 10 rokov môžeme už niečo povedať, či táto stratégia niečomu pomohla alebo nie. Máme však všetky dôvody pokračovať na vytýčenej ceste. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme teraz za zelených e, pani Keller. Ďakujem pekne za slovo. Ja som rada, že je komisia optimistická. Presne ako ste povedali, však optimizmus bude mať svoje miesto až neskôr. Sme si vedomí problémov diskriminácie, ktorým čelia roky a desaťročia Rómovia. Mali sme samity, vyhlásenia, stretnutia a z časti pomohli, lenže boli to len slova, v praxi sa málo zmenilo a mnohé členské štáty e, v nich sa Rómom žije zle, sú diskriminovaní, často ich deložujú z bytov a teraz, keď si spomenieme na to, ako ich vyhostili z Francúzska, nie je to jediný zlý príklad, ktorý sa odohral. Som e, rada, že predsedníctvo malo túto oblasť za prioritu. To je skutočne čosi pozitívne. Napriek tomu si myslím, že je dôležité, aby predsedníctvo bolo príkladom, aby sa správalo príkladne a vytýčilo istú cestu, ako tieto veci riešiť, takže to platí pre maďarskú vládu. Napríklad tieto pochody, ktoré sme videli proti Rómske, alebo keď Rómovia z dovoleniek boli posielaní domov. Sú tu mnohé veci, ktoré sa udiali aj e, v Maďarsku. Samozrejme, to nie je vaša vina, nemôžete tomu zabrániť, ale aspoň mohla vláda veľmi rozhodne sa ohradiť, vymedziť voči takýmto skupinám a urobiť maximum preto, aby ste sa postavili proti ich činom. Myslím si, že maďarská vláda sa skutočne mohla vyjadriť razantnejšie v tejto veci. Čo sa týka záverov rady, vo všeobecnosti vždy, keď hovoríme o začlenovaní Romov do hlavnej spoločnosti, mainstreamovej spoločnosti, Vždy treba eh, ako hlavná, hlavná vec bojovať s diskrimináciou. Diskriminácia, antagonizmus, akokoľvek to chcete nazývať, Romovia tomu čelia a to im zabraňuje viesť normálny život. Najprv musíme skončiť s diskrimináciou, a potom príde bývanie a tak ďalej. Pretože aj keď ľudia majú ubytovanie, ale susedia ich diskriminujú, tak to nevyrieši nič. Myslím si, že táto záležitosť, e, túto záležitosť treba vyriešiť. Nie je to len o sociálnej politike, je to aj o boji s diskrimináciou, kdekoľvek sa objaví, nielen na ulici, nielen náhodní nacisti, ale aj inštitucionálna diskriminácia. S tou treba bojovať. Myslím si, že by závery rady mohli byť konkrétnejšie v tejto veci, lebo to je čosi, čo treba urobiť okamžite. Dá sa to urobiť okamžite, zákony na to máme, nie je to nič nové, je to jasné. Treba to jednoducho urobiť. A preto si myslím, že to tam chýba. Ale tak či tak dúfam, keďže by sme mali byť optimistami, že sa veci trochu pohnú dopredu rýchlejšie, ako tomu bolo doposiaľ ale samozrejme, že to je dobrovoľné vyhlásenie členských štátov, žiadne sankcie za nedodržiavanie nemáme a táto správa dúfam, že sa nezaradí do radu tých správ, ktoré hovoria, áno, všetko je v poriadku, napredujeme, ale problémy zlyhania sa v podstate nepomenujú a neriešia. Dúfam, že sa bude monitorovať to, čo v tomto vyhlásení sa žiada. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám, hovorí predseda. Ešte má niekto chuť sa vyjadriť? Áno, pani Ernst, máte slovo, nech sa páči. A potom, prepačte mi ešte, hovorí predseda, čo sa týka času, ktorý je vymedzený na túto diskusiu, rád by som vás informoval, že maďarský minister tu bude do 9.45. Navrhujem, aby sme všetky otázky položili najprv a potom bude jedno kolo odpovedí a reakcií ministra. Nech sa páči, máte slovo, pani Ernst, a potom pán Brons dostane slovo. Nech sa páči, pani Ernst. Ďakujem pekne. A ja by som sa chcela najprv poďakovať ministrom a ministrovi. Viem, že tu bolo veľa iniciatív v rámci rady bola tu snaha urobiť ten krok smerom vpred, ale predsa len v rámci takéhoto ohraničeného časového priestoru sa nedá dosiahnuť všetko. Zároveň som aj rada, že ste sa vyjadrili e, dosť otvorene, pokiaľ ide o, tie, o túto programovú stratégiu. Mali by sme skutočne byť hovoriť tak, ako sa veci majú. Dobre ste povedali, že táto stratégia nevyrieši všetko. A teraz jednoducho musia členské štáty, musíme ich tomu prímeť, aby skutočne mali rámovú stratégiu, ktorá, ktorá by vychádzala z veľmi dobrej správy. Vieme, že takú sme tu mali. Jednoducho treba implementovať tieto prvky. Zo strany rómskej komunity sú to skutočne veľké očakávania, že by sa situácia konečne mala zmeniť v ich prospech a že jednoducho my musíme takýmto spôsobom už konečne niečo urobiť. A ten tlak, ktorý vytvárame na členské štáty, by sme mali ešte zvýšiť, aby sme neprepásli túto šancu, pretože ak skutočne premrháme túto šancu, tak potom znovu sa nepohneme ďalej. Druhý bod, ten, ten výročný monitoring alebo monitorovacia správa, to je takisto niečo veľmi pozitívne, ale ja by som nechcela potvrdiť iba myšlenku nejakej správy. Myslím si, že na úrovni Európskej únie tu na parlamente by sme sa skutočne mali zamyslieť nad tým, v súvislosti s týmito správami, že aké konkrétne kroky musia byť ešte urobené ďalej, tak na úrovni Európskej únie. Možno to spejeme k záveru, že ešte musia byť urobené iné veci, ako tie, ktoré sú ukotvené v tej doterajšej rámcovej stratégii. A to práve na úrovni Európskej únie. A potom takisto musíme jasne sa vyjadriť aj pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty. Skutočne by som chcela, aby sme ďalšie kroky vždy konkrétne pomenovali a prekontrolovali po jednotlivých správach monitorovacích, aby sme potom aj na úrovni Európskej únie mohli podniknúť e, ďalší pokrok. A tretí bod, ktorý som chcela spomenúť, je túto inklúziu, integráciu Rómov, už to tu bolo spomenuté očakáva sa tu veľa aj od rómskej komunity ako také. Nepodarí sa nám nič, ak ich jednoducho neprimeme k tomu, aby jednoducho sa sami postarali trochu o seba, aby jednoducho mali pocit zodpovednosti za samých seba. A tu musíme sa zamyslieť aj pokiaľ ide o infraštruktúru, uh, ktorá by mala byť zlepšená, respektíve podporená tak na úrovni Európskej únie ako aj členských štátov, kde by sa tá zodpovednosť rómskej komunity, respektíve ich predstaviteľov, aby sa títo zhostili tej svojej zodpovednosti. Čiže ja si skutočne želám zo strany Európskej únie, aby sme mali nejaký výročný kongres k tejto téme, kde by sa celkom jasne povedalo, že kde sa nachádzame ktorý bod sa nám podarilo v jednotlivých krajinách dosiahnuť, čo ešte musí byť e, dotiahnuté a k tomu by sme sa jednoducho mali prebojovať. Nemali by sme tu iba čakať celý rok na to, pokým dostaneme nejakú peknú správu predloženú, ale mali by sme byť aktívni, mali by sme zvýšiť tlak na to, aby sa skutočne niečo aj zmenilo. A pokiaľ ide o boj proti diskriminácii, to je to, čo sme tu spomínali už od samého začiatku áno, musí sa urobiť niečo aj v kontexte antidiskriminácie. Musí to byť obsiahnuté v tej stratégii a to nie je tak. Ale predsa len by sme sa tejto téme mali venovať ešte konkrétnejšie, možno potom dospieme k nejakej spoločnej iniciatíve v rámci Európskeho parlamentu. Myslím si, že potrebujeme antidiskriminačné programy práve v jednotlivých členských štátoch, to je ešte dôležitejšie ako čokoľvek, čo zo strany Európskej únie poskytneme, pretože peniaze nie je všetko, to je pravda, ale ak by sme v tejto oblasti urobili niečo smerom vpred, tak by to skutočne malo veľkú hodnotu. Áno, takže to je z mojej strany všetko. A teraz má slovo pán Brons. Ďakujem, pán predseda. Som si istý, že tí, ktorí sa vyjadrili za opatrenia v rámci e, inklúzie Rómov, sú veľkodušní ľudia, ktorí majú znišené motívy, ale niekedy sa správajú trošku blahosklonne k Rómom a tým ich dehumanizujú, pretože sa správajú k ním ako k ľuďom, voči ktorým sa dejú zlé veci a voči ktorým treba urobiť dobré veci. Ako keby oni, Rómovia, boli pasívne objekty, ktoré nemajú zodpovednosť za svoj vlastný štýl života a nemohli sami niečo zmeniť. Myslím si, že tento postoj je produkt hypotézy, že ľudia sa rodia a ako tab- ich mysel je tabula rasa a potom kultúrna skúsenosť ich môže celkom zmeniť Myslím si, že ľudia nie sú produkty svojej kultúry, ale že kultúra je produktom jednotlivých odlišných ľudí, ktorí sami ju tvoria. Myslím si, že Rómovia sami chcú viesť dôstojný život. Ja takých poznám u mňa v meste, kde bývam, ale myslím si, že treba, aby vynaložili svoje vlastné úsilie. Netreba pre nich stále e, vytvárať podmienky a robiť niečo pre nich. Myslím si, že rómska komunita sa líši, je naozaj odlišná, tá, čo žije v západnej Európe, tá, čo žije vo východnej Európe. A je pre nich veľmi dôležité eh, rodové, historické, dedičné prepojenie. To, čo robili ich predkovia. Myslím si, že sa zapájajú do niektorých kriminálnych aktivít a ja som sa spýtal zástupcov Europolu na stretnutí výboru LIBE pred rokom, či je niektorá skupina populácie eh, <clears throat> zapojená do obchodovania s ľuďmi a Europol odpovedal, že Romovia sú aj na strane obetí, aj na strane prevádzateľov alebo obchodovateľov, obchodníkov s ľuďmi. Myslím si, že treba vyšetrovať tieto e, činy tak, ako to náleží. Ďakujeme vám, hovorí pán predseda. Ak už nikto nemá záujem o slovo, tak si vypočujeme odpovede na otázky, ktoré tu, ste tu vznesli. Pán minister, máte slovo. Ďakujem vám pekne, pán e, predseda. Ja by som rád poďakoval členom tohto výboru za všetky aktivity. Je oveľa dôležitejšie vypočuť si veci, nie len stále rozprávať. Viem, že nemám veľa času, napriek tomu sa pokúsim odpovedať na všetky otázky. Prvá otázka o Španielsku. Minulý týždeň som bol v Španielsku, aby som sa zoznamil s tým, čo sa deje z prvej ruky tam v Španielsku a mnohí eh, rečníci tu odkazovali na sociálne zapojenie sa, na participáciu spoločnosti, ale sú tu aj isté technické, odborné veci ľudí treba zaregistrovať a podobne. Počuli sme o mobilite Rómov z Rumunska ale e, je pravda, že nikto nemá právo obmedzovať týchto ľudí, keď sa chcú presunúť, ale neregistrovaní Rómovia títo nemôžu ani dostať žiadnu pomoc. Treba nejako vedieť, že sa niekam presťahovali, treba, aby sa zaregistrovali, aby sa potom mohli aj sami zapájať do rozhodnutí, alebo aby mohli o nich byť robené rozhodnutia. Je to istý trojuholník Rómovia, mimovládne organizácie, miestne samozpravy a e, miestne vlády. V Maďarsku bol napríklad urobený prieskum, podľa ktorého Rómovia veria miestnym samozprávam, lekárom, školám, riaditeľom škôl, miestnym starostom, týmto veria, lebo ich poznajú, lebo sú z miesta, kde aj oni žijú a neveria veľmi štátnym predstaviteľom. Viem, že situácia Rómov je v každej krajine odlišná. V Maďarsku sú Rómovia, ktorí už v druhej a tretej generácii nežijú ako kočovníci, už sadili sa a v tomto ohľade je rozdiel medzi Rumunskom, Francúzskom a Maďarskom v spôsobe života Rómov a ku každým sa treba teda správať inak. Pán Mulder, v Maďarsku je organizácia, ktorá sa volá Lunga Drom, dlhá cesta, je to najväčšia organizácia Rómov, takže vieme, že ani za 10 ročia ešte sa možno nedozvieme, aké presne výsledky sme dosiahli, ale musíme urobiť aj prvý krok, aj druhý, aj tretí. A myslím si, že neurobili sme len ten prvý krok, ale už aj druhý. Keď hovoríme o zapájaní sa Rómov, o angažovaní sa Rómov, niektorí rečníci na to poukázali, je dôležité preskúmať opatrenia e, vo svetle toho, aby sme sa vyhli nejakému blahosklonému postoju, pohľadu z hora dolu na ľudí, povyšeneckému pohľadu, ak niekto je zaregistrovaný iba na dva týždne a tie dva týždne náhodou sú presne pred voľbami, tak sa môžu dokonca rozhodnúť hlasovať pre svojho vlastného zástupcu. Máme tu dokonca 300 e, miest v, a dedin v Maďarsku, kde si zvolili Romovia romského zástupcu a títo potom môžu ďalej presadzovať romské záležitosti. Maďarsk Maďarský premiér nedávno podpísal dohodu s e, najvyšším predstaviteľom rómskej samozprávy a stanovil sa istý spolurozhodovací mechanizmus, aby tieto dve inštitúcie spolupracovali a vidíte, že to je pilier, podobný pilier, ako na ktorom funguje EÚ. Sme odhodlani tomuto záväzku dostať, aby to, čo hovoríme, malo váhu, aby nás brali s dôverou aby sme mali dôveryhodnosť, treba vytvoriť podmienky pre 100 tisíc Rómov. Potrebujeme, aby sa veľká časť Rómov dostala až k maturite, aby zmaturovali. 150 tisíc Rómov, o 150 tisíc Rómov by sa malo zapojiť aj do univerzitného vzdelania, aby sa situácia pohla dopredu a ne- maďarská vláda by mala brať braná byť na zodpovednosť za to, či dosiahne takéto cieľa alebo nie. A ak ich nedosiahne, nezískame dôveryhodnosť, keď iba slovami riešime veci a nie činmi. e, nezáleží na tom, koľko stratégií sa príjme na medzinárodnej úrovni. I dôležité je, ako sa naplňa tieto stratégie činmi na miestnej úrovni. Hovorilo sa to o, o, o diskriminácii a zdôrazňovala sa antidiskriminácia Je to slovo, ktoré často je pertraktované v organizáciách, ktoré sa venujú ľudským právam a občianskej spoločnosti. Snažíme sa napraviť túto diskrimináciu. V záveroch rady sa hovorí doslova, že komisia, citujem, v budúcnosti treba striktnejšie monitorovať eh, naplňanie smernice o antidiskriminácii, pretože je to čosi, čo je dôležitým nástrojom pri boji proti diskriminácii na základe etnického pôvodu. Koniec citátu. Myslím si, že na základe tejto smernice už sú stanovené základné podmienky pre boj s diskrimináciou. Sú aj ďalšie dokumenty, napríklad v oblasti bývania, vzdelávania, kde sú závery, ktoré treba naplniť. Myslím si, že to všetko vzájomne súvisí. Jedno podmienuje druhé. Musíme zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, zamestnanosť a všetko v súčinnosti, pretože ak postavíme jednu túto oblasť proti druhej, to môže len viesť k negatívnym výsledkom. Dovolte mi, hoci to nie je mojou úlohou hovoriť o domácich maďarských záležitostiach, dovolte mi zmieniť neonacistické pochody lebo aj vy ste o nich hovorili, sme všetci konfrontovaní s týmto problémom, ktorý ovplyvňuje celú Európu. Pretože ľudia žijú v veľmi ťažkých sociálnych podmienkach, chudobe a dokonca sú takí, ktorí ich vykoristujú, aj keď už sú dosť postihnutí takýmito podmienkami. To je nehorazný prístup, eh, nepriateľný prístup, ale opatrenia, ktoré boli prijaté voči takémuto konaniu v marci, e, vyprovokovali potom zase takéto pochody v Džinžešpota v marci. A 2. mája v Maďarskom parlamente sme prijali nový zákon, ktorý nazývame zákon spáchaný ľuďmi, ktorí nosia uniformy, doslovný preklad. Snažíme sa zabrániť tomu, aby ľudia sa oblikali do uniformiem, ktoré vyvolávajú strach medzi etnikami. Týmto zákonom e, subjektívne si dovolím podotknúť, že som jedným z tých, ktorí sa e, aktívne zaoberali bojom proti ľudským právam. Bol som aj v príslušných inštitúciách a viem, že už sme na istej hranici toho, čo všetko môžeme urobiť bez toho, že by sme obmedzili slobodu, ľudské práva, základné práva e, v Maďarsku. Problémy súvisia aj s justíciou, zákony, ktoré existujú, treba aj uplatňovať, pretože nie vždy sa uplatňujú náležitým spôsobom. Doteraz neboli. Boli zatknutia, boli zadržania, policia si vykonala svoju prácu a potom súdy, justícia uvoľnili ľudí, ktorí boli jasne vinní, ktorí boli zodpovední za tieto provokácie. Myslím si, že toto ilustruje fakt, že sa naozaj zaoberáme vecami ministerstvo vnútra. E, zástupcovia boli v príslušných lokalitách, kde, sú, kde je zlá situácia a Rómovia im tlieskali postojačky za to, že ich chránia, že sa snažia ochrániť ich pred neonacistami. Rád by som povedal, pani Ernst, že áno, každoročné monitorovanie v realite je veľmi dôležité a ak je monitorovanie úspešné, bude úspešné, ak nastolíme úspešnú stratégiu, ak nebudeme len hovoriť a kritizovať slovami, ale keď naozaj využijeme instrumentárium, ktoré máme k dispozícii na činy, ak vynaložíme finančné prostriedky Európskej únie efektívne, mali sme situáciu, konferenciu o situácii Rómov, kde sme hovorili o tejto situácii počas materského predsedníctva a takáto platforma by mala uh, prerásť do novej európskej inštitúcie. O tejto iniciatíve sme hovorili v Budapešti. Vyše 400 zástupcov sa zapojil do tejto romskej platformy, ktorá sa stretla v apríli v Budapešti. Myslím si, že táto platforma by mohla byť istou inštitúciálnou bázou, ktorá by sa mohla rozšíriť, ktorá by sa mohla stretávať ročne alebo raz za dva roky, možno až na najvyššej celoeurópskej úrovni, kde by sa hovorilo o romských záležitostiach. A napokon odpoviem pánu Bronsovi, vy ste boli posledným rečníkom, hovorili ste o nebezpečenstvách eh, blahosklonného prístupu, z hora povyšeneckého eh, prístupu ako keby sme považovali e, Rómov za nie, e, e, ako keby sme sa k ním nesprávali ako rovný k rovnému, ale musíme rómskych zástupcov brať ako rovných, seberovných. Myslím si, že by sme sa mali z, pri obchodovaní s ľuďmi a obetiach obchodovaní zaoberať opatreniami, ktoré týmto veciam zabránia Tento problém je však celoeurópskej povahy, pretože e, zákony sa nedostatočne presadzujú, uplatňujú e, obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia. To, tým sa zaoberajú skupiny populácie. Vy ste povedali, že Romovia sa zaoberajú týmito zločinmi viac ako iní, ale sú aj obeťmi viac ako iní. Romovia sú obeťmi, obeťami prostitúcie aj obchodovania s ľuďmi, pretože sú najzraniteľnejšou skupinou ľudí v spoločnosti. Chráňme ich. Je to niečo, čo môžeme robiť spolu na celoeurópskej úrovni. Je to pre nás životne dôležité spojiť sa v takejto snahe. Ospravedlím sa, ak som niečo vynechal. Ďakujem vám, že ste nám pomáhali pri našej práci. Vždy je ťažké pre vládu danej krajiny v predsedníctve zamerať sa na konkrétny problém a vyriešiť ho, ale táto záležitosť je pre mňa osobne veľmi blízka. E, treba byť aj kriticky, keď je to potrebné. Vždy považujem každého, kto ukazuje ochotu zaoberať sa rómskou vecou za spojenca a v priebehu predsedníctva v každodennej práci sme sa naozaj snažili vyriešiť túto celoeurópsku záležitosť, ktorá má svoju váhu a apelujem na vás, aby ste nám naďalej pomáhali aj nielen poľské predsedníctvo. Netreba na túto tému zabudnúť, treba ju znova a znova klásť na stôl v celoeurópskych kruhoch, pretože zlepšenie situácie Rómov je čosi, z čoho vyplýva dôveryhodnosť Európskej únie ako taká. Politická dôveryhodnosť bude ohrozená, ak nebudeme konať vo veci Rómov, preto treba veci zlepšovať a nenechať ich sklznúť do zhoršovania sa, tak ako to vidíme niekde na niektorých miestach v Európe. Ďakujem za slovo. We thank you. We thank you, minister. Ďakujem pekne. Pán minister, ďakujem za ochotu spolupracovať, za vašu úprimnosť a aj za to, že ste sa pozitívne vyjadrili nakoniec aj voči nášmu výboru, že aj my sme ochotní spolupracovať s vašim predsedníctvom, alebo boli sme. A teda teší ma, že máte takýto dobrý pocit e, v súvislosti s tou témou, o ktorej ste hovorili, sociálna inklúzia, to sú citlivé veci, integrácia Rómov v Európe a najmä v tých krajinách, kde táto menšina je naozaj významná. Takže opäť e, sa vám chcem poďakovať a podobne ako včera sme povedali pánovi <laughs> ministrovi Pinterovi a Navračičovi, aj vám, e, aj vám ešte držíme palce do, poslednej, do posledných týždňov maďarského predsedníctva a potom samozrejme sa tešíme aj na budúce polské predsedníctvo a na to nové druhé trio e, v rámci e, toho systému, ktorý tu od Lisabonskej zmluvy máme. Ďakujem. now we should be ready to proceed to point number 20. Teraz môžeme prejsť Ďalej na bod 20. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín v rámci vnútropodnikového presunu. Máme tu dokument, e, na ktorom sa e, podiela výber, výbor EMPL, takisto výbor LIBE, tam máme spravodajcu pána Jakolina a dnes budeme hovoriť o návrhu jeho správy a rozhodneme aj o lehotách na prekladanie pozmenujúcich návrhov. Táto téma vnútropodnikového presunu nasleduje po vypočutí, ktoré bolo v apríli zorganizované a my si teraz môžeme vypočuť aj stanoviska komisia a predsedníctva, samozrejme aj e, spravodajkyne e, za výbor EMPL pani Jakonsari. Ale začíname s pánom spravodajcom z nášho výboru, pánom Jakolinom. Nech sa páči. Grazie, Presidente. Ha fatto bene a ricordare come vi è stata anche recentemente una discussione. Ďakujem pekne. Máte pravdu, pán predseda, že naozaj diskusia už e, prebehala aj na tom vypočutí, na tom hearingu, ktorý sekretariat veľmi dobre zorganizoval. Hovorilo sa tam o ochrane pracovníkov. Zaznel tam toho veľa užitočného a určite to využijeme aj my v rámci našej rozpravy tu v parlamente. E, hovoríme tu o súčasti balíčku. E, Balíčko teda, ktorý sa týka migračných e, tokov, dopadu na trh práce. A máme k dispozícii isté usmernenia v rámci E, e, máme tu máme tu tú tzv. modrú kartu a sú tu ďalšie veci, na ktoré sa ešte pozrieme v súvislosti napríklad so sezónnymi pracovníkmi. Veľmi dôležité v tejto súvislosti je to, čo sa momentálne deje v regióne Stredozemného mora. Integráciu treba e, prepojiť so skutočnými potrebami na trhu práce a práve preto je táto otázka momentálne veľmi dôležitá. Spolu s kolegami sme sa na túto tému e, pozreli. E, chcem sa poďakovať e, tým spravodajcom, takisto sekretariatu. Štokholmský program obsahuje takéto intervencie. To je v dokumente komisie, je to tam veľmi presne napísané. či už ide o článok 50, eh, kde ako pán predseda dobre vie, sa nám podarilo dohodnúť na kompromise o článku 3 a takto sa nám podarilo stanoviť jasné pravidlá, ktoré sa týkajú najmä definície kategórií týchto pracovníkov, ktorých sa tento predpis bude týkať. Teda idú No, ide tu o rôznych špecialistov, o manažerov a o stážistov. A ja som e, vypracoval ďalšie e, pozmeňovacie návrhy, ktoré ešte majú vyjasniť interpretáciu tohto e, predpisu, ktorý, ktorý je naozaj čoraz dôležitejší a je to veľmi dôležitá vec aj pre podniky, pretože tým pádom, tie tým pádom budú môcť e, využívať pracovníkov, ktorých by ináč využiť nemohli a práve preto sme tu vytvorili isté mechanizmy, ktoré sú jasné, sú, sú presne naformulované, aby teda bolo jasné, ktorý pracovník je odborník specialista, ktorý pracovník je stážista absolvent, chceme ten e, režim zjednodušiť a takisto si myslíme, že v tejto fáze, v tomto momente, keď čoraz viac e, sa pracuje na základe princípu vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, nie je možné spochybniť túto e, základnú hodnotu v nejakom dokumente alebo norme, pretože dôvera pre spoluprácu je zásadná vec. My sme sa teda snažili pracovať na základe tohto princípu a uľahčiť e, takéto transfery zamestnancov v rámci firm, ktoré majú možno pobočky v tretich krajinách, e, v tretich krajinách a teda e, treba tu podľa nás zaviesť jasné objektívne kritéria, napríklad skúš, e, pardon, skúsenosť daného pracovníka, či teda je užitočná a podobne. Takisto sme potvorili, e, potvrdili požiadavku toho, aby bola daná prednosť komunitárnym pracovníkom. Vyslali sme isté signály aj voči rodinám, teda je tu možnosť zlučovania rodín takýchto pracovníkov, teda rodinných príslušníkov pochádzajúcich z tretich krajín. Môj pozmeňovací návrh tam e, hovoria o tej predchádzajúcej pracovnej skúsenosti v podniku, tam musí byť aspoň 6 mesiacov. Ten pracovník tam musel proste ten, ten, taký, taký, aspoň taký dlhý čas e, pracovať, až potom môže byť e, takýmto spôsobom e, prevedený, aby sa to nemohlo zneužívať. Takto sme tam dali istý limit, ktorý sa týka kontrol, tie musia byť jasne definované a treba jasne identifikovať aj povolenie k pobytu a mať na to jednotný dokument, teda isté e, jednotné povolenie. Ďalej, potom e, pokiaľ ide o skupiny v rámci podniku, to treba ešte premyšľať. Článok 16, ten je veľmi dôležitý a bol predmetom dosť e, zložitých diskusí na rade. A momentálne tento článok nebol spravdajcom upravený. Ja ešte čakám na dnešnú diskusiu a možno potom prípadne na pozmeňovacie návrhy, ktoré budú užitočné, e, preto aby som na to mohol pracovať. Ďalej. Presun pracovníkov. To je spôsob, ako na istú dobu získať kvalifikovaných pracovníkov. Malo by to byť maximálne na 3 roky a myslím si, že tu treba jasne uviesť, že tento režim treba zjednodušiť, spružniť a v tomto zmysle boli aj predložené pozmeňovacie návrhy. Ďalej, pokiaľ ide o hodnotenie dopadov, v tejto prvej fáze, kde ešte čakáme na príspevky kolegov, tieňových spravodajcov a ďalších, ktorí budú chcieť e, niečo povedať. My sme e, všetci chceli, aby to bol taký dokument, ktorý bude ľahko čitateľný, ľahko uplatniteľný. Komisia pracovala aj na otázke mobility medzi členskými štátmi Tieto úvahy z posledných týždňov a mesiacov sa takisto tejto otázke venujú. Teším sa, že si vypočujeme stanoviska komisie a rady. Určite aj ich príspevky budú užitočné, podobne ako príspevky kolegov z výboru. To je na teraz z mojej strany všetko. Chcem povedať, že áno, táto agenda je e, prepojená s mnohými aspektmi, aspektami, ktoré sa týka sezónnych pracovníkov, ale ide o menej komplikovanú agendu, pretože tu ide o to, aby sme získali vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí v tom podniku neexistujú, alebo teda nie sú k dispozícii ani v členských štátoch. Čiže takýchto pracovníkov nemôžete nájsť ani v iných členských štátoch EÚ. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz navrhujem, sme si vypočuli komisiu a predsedníctvo a potom vystupí pani Jakonsari z výboru EMPL. Takže za komisiu pani Schmidt, nech sa páči. Thank you very much, Ďakujem a ďakujem aj parlamentu, že zorganizoval e, toto to vypočutie, ktoré sme tu spomínali. Bolo naozaj veľmi zaujímavé. Dosiahli sme tam veľký pokrok a chcem sa poďakovať aj pánovi Jakolínovi za jeho správu, ktorá určite posunie dopredu aj prácu e, na rade v tejto veci. Ako pán spravodajca správne povedal, ide o súčasť väčšieho balíčka, strategického balíčka o imigračnej politike a dúfame, že tento návrh bude rýchlo prijatý a takisto aj ten návrh, pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov. Čo sa týka IKT, to je tiež návrh, ktorý je veľmi dôležitý, má, e, má istú výraznú úlohu v rámci stratégie Európe, Európa 2020. Je to dôležitá vec a chceme posilniť našu konkurencieschopnosť a rozvíjať vedomostnú ekonomiku. Tá správa v zásade podporuje eh, hlavné body z návrhu komisie. Sú tam možno nejaké pozmeňovacie návrhy, ktoré trochu vyjasňujú, vyľaďujú niektoré otázky, iné zase pozmeňovacie návrhy eh, možno ešte posilňujú atraktívnosť eh, tejto schémy. Iné zase návrhy e, skôr bojujú alebo snažia sa bojovať proti nejakému zneužívaniu tohto systému, takže to sú rôzne aspekty a je veľmi jasné, že títo, aha, títo ICT e, nemajú sa e, dlhodobo usadzať v Európe, to je jasné z toho návrhu. Samozrejme, je to dôležitá časť návrhu, tá si zasluhuje pozornosť, aby teda nešlo e, k nejakému nedorozumeniu. Komisia sa snaží e, používať jasné definície, vychádza z už existujúcich definícií a jasné, že títo ICT e, nie sú zamestnanci nejakého nadarného podniku, sú to, je to proste istá skupina naozaj mimoriadne vysoko vzdelaných a, a zručných e, ľudí. To sú, to sú, to sú ľudia, e, ktorí naozaj majú isté, istú sadu zručností a vedomostí, ktorá je vysoko špecializovaná. My keď sme tento návrh pripravili, tak e, vždy sme hovorili, že je pre nás dôležité, aby ten rozsah nebol príliš e, reštriktívny, ale zároveň sa, aby tie definície boli jasné a aby sme vychádzali z niečoho, čo už existuje. Potom sú tu niektoré ďalšie body, ktoré sa tu spomínajú. Napríklad e, mali sme už aj iné iné schémy, napríklad tú modrú kartu, ale tentokrát sa zachádza ešte trochu ďalej, takže možno niektoré veci treba ešte vyjasniť. 12 mesiacov e, predbežného zamestnania, predchádzajúceho zamestnania, preto sme to využili, aby, teda tam dali, aby nedošlo nejakým zneužívaniam, ale zároveň je to e, nafrazované alebo naformulované s výrazom may, čiže je to fakultatívna záležitosť, nie je povinná. Toľko z mojej strany, ak sú nejaké ďalšie otázky, rada na ne zodpoviem.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 Myslíme si, že to bolo veľmi dôležité a chceli by sme sa poďakovať predovšetkým pánovi Jakolinimu za vypracovanie stanoviska, návrhu stanoviska a dúfame, že správa bude pozitívna v tom zmysle, že tak rada ako Európsky parlament sa teraz čo možno najrychlejšie na tejto téme dohodnú, nájdu zhodu. Pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, tak tam sú dôležité tieto dokumenty, ako aj smernice. A chceli by sme informovať komisiu o stave rokovaní na rade a takisto aj patričný výbor v Európskom parlamente. A Chceli by sme v stručnosti reagovať na návrh tohto stanoviska, ako to už uvedol aj pán Jakolino. V priebehu maďarského predsedníctva sme skutočne mali dosť komplexnú diskusiu, tak na úrovni zamestnávateľov, pracovných skup- pardon, na úrovni pracovných skupín, Mali sme 6 stretnutí a na týchto stretnutiach sme sa venovali návrhu smernice a toto jasne hovorí o tom, že maďarské predsedníctvo a členské štáty považujú túto tému za veľmi dôležitú a takisto je dôležitý aj výsledok našej spolupráce, ktorým by mal byť návrh smernice. Ďakujem za to, že ste tu poukázali aj na mobilitu. To je takisto kľúčová téma našich diskusí počas nášho maďarského predsedníctva. Návrh komisie obsahuje málo detailných informácií, pokiaľ ide o spolupráci, ktorá by sa mala týkať e, spolupráci medzi jednotlivými členskými štátmi na to, aby sa dosiahla mobilita. Pokiaľ ide o rokovania na úrovni expertov, kde sa už hovorí o konkrétnych detailoch, tam členské štáty tento návrh nepovažovali za jednoduchý a preto rada sa pokúsila nájsť nový prístup, pretože tieto návrhy jednoducho boli ťažko aplikovateľné do reality z nášho uhla pohľadu. Základom takejto novej schémy mobility by malo byť, že by sme rozlišovali medzi krátkodobým a dlhodobým, dlhodobou formou mobility. Pokiaľ ide o reglementáciu krátkodobé mobility, tam sme sa držali e, smernice a pri dlhodobé mobility zasa usmernení ktoré súvisia s usmernením tej modrej karty, ktorá tu bola spomínaná. Pán poslanec nám dal jasne najavo, že, že sa ešte musíme pripraviť aj na pozmenujúce návrhy, ktoré v budúcnosti prídu a skutočne dúfame, že naše predstavy sa priblížia alebo budú môcť zapracovať do finálnej verzie. pokiaľ ide o platnosť smernice, respektíve pokiaľ ide o pole pôsobnosti tejto smernice, tak si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sme rozlišovali medzi ICT a ostatnými zamestnancami. Musíme ich jednoducho jasne odlišovať súhlasíme s pánom Jakolínom v tom, že spresnenie definícií je veľmi dôležité v tomto kontexte a že to má veľký význam predovšetkým v kontexte vypracovávania termínov, ktoré sa budú ľahko aplikovať do platných právnych predpisov, teda do reality. A je takisto aj dôležité, aby sme sa vyhli nejakej príliš potenciálnej širokej interpretácii týchto termínov. A pokiaľ ide o úvodné ustanovenia, tak tam by som chcela spomenúť, že pokiaľ ide o obsah tej kapacity, tak to sa týka jednotlivých členských štátov, to je v ich právomoci, takže tam nemôžeme dať nejaké obligatórne záväzné kvóty alebo usmernenie v tejto oblasti. A pokiaľ ide o podmienky príjmu, tak ako na to poukázal aj pán Jakolíno, tak tu tento návrh vychádza z toho, že tých pôvodných 12 e, mesiacov by sa malo skrátiť na 6 mesiacov. A to by znamenalo, že členské štáty samotné by nemali žiadne výhodnejšie podmienky, ktoré by mohli uplatniť. Návrh správy však vychádza nielen z toho, že by sa mali tí zamestnanci ICT vrátiť do podnikov, kde by ich mali prijať. Občania tretích krajín môžu zmeniť krajinu, do ktorej, v ktorej chcú pracovať a nemôže ich nikto nutiť k tomu, aby jednoducho opustili Európsku úniu. A preto návrh tejto smernice by sa jednoducho mal opierať o overené postupy a skúsenosti v jednotlivých členských štátoch. A pokiaľ ide o dôvody odmietnutia, tak tam by sme chceli poukázať na to, že je veľmi dôležité, aby sa tieto dôvody skutočne veľmi detailne uviedli, aby sme sa vyhli prípadným neskôrším problémom a komplikáciám. Pre nás je veľmi dôležité aj zjednodušenie a z tohto dôvodu je pre nás dôležité aj to, aby v smernici iba v jednom odstavci bola formulácia týkajúca sa toho, že členské štáty by mohli uplatniť zjednodušený postup, pokiaľ ide o dôveryhodné podniky. Rovnako dúfam, že táto smernica bude mať platnosť respektíve bude uplatniteľné, pokiaľ ide o rodinných príslušníkov, ľudí alebo zamestnancov z tej skupiny ICT. A teraz sa vyjadrím v stručnosti k tým lehotám. Je veľmi dôležité, aby sme zobrali do úvahy to, že v prípade ICT zamestnancov nejde o občanov tretích krajín, ale ide tu o to, aby sa mohli kontrolovať aj podniky, ktoré takýchto ICT zamestnancov zamestnávajú. A v tomto ohľade je tá lehota 30 dní príliš krátka. Pokiaľ je dodatočný dokument a povolenie, tak to takisto očakávame, že na rade dosiahneme kompromis, to znamená, že tento dodatočný dokument budú jednotlivé členské štáty vnímať ako možnosť. Jedno z možností. Je tu veľmi dôležité, aby nielen úrady, respektíve inštitúcie, ktoré príjmajú zamestnancov, ale aby aj ostatné relevantné informácie mohli byť uvedené Ospravedlňujem sa, ak som hovorila príliš dlho. Chcela by som sa ešte raz veľmi poďakovať pánovi Jakolínovi za prípravu návrhu tohto stanoviska. Dúfame, že polské predsedníctvo v tejto práci bude pokračovať ďalej a nadviaže na to, čo započalo maďarské predsedníctvo, že spolupráca s parlamentom bude ďalej prebiehať poriadku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo predstaviteľka výboru pre zamestnanosť, pani Jakonsari. Ďakujem pekne. Ďakujeme za veľmi dobrú spoluprácu, ktorá tu teraz bola. Častokrát sa tu hovorí, že je to súčasť veľmi komplexného migračného balíčka, ale je tu problém, ktorý súvisí s veľkosťou tohto balíčka. No, ja si myslím, že predsa len sú tu určité problémy. Komisia sa sústredila na riešenie tejto situácie od, tým, že riešila problém jednotlivých sektorov, avšak e, u nás jednotlivé politické skupiny alebo jednotlivé zoskupenia riešia tieto situácie iným spôsobom. Zdá sa, že sa strácame v tej rozmanitosti detajlov, pretože chceme jednoduché pravidlá a rovné zaobchádzanie so všetkými zamestnancami. Je dosť ťažké pochopiť pre mňa, aby sme, ako sa dá zjednodušiť legislatíva, ak v zamestnaní budete mať viacero druhov zamestnancov, ktorí prichádzajú z rôznych miest. Budete mať e, zamestnancov s modrou kartou, budete mať zamestnancov, ktorí prišli na základe dohody GATS, čiže ďalšia skupina, potom tu máme delegovaných zamestnancov, výskumníkov a potom zasa tú skupinu ICT, takže je tu veľké množstvo rôznych druhov zamestnancov a chceme to zjednodušiť, ale zdá sa, že sa to iba skomplikovalo na úrovni zamestnávateľa a zamestnania ako takého. Avšak chcela by som povedať aj nasledovné. Je veľmi dôležité, aby sme zlepšili mobilitu zamestnancov. Musíme zabezpečiť, aby sme mali vysoko kvalifikovaných zamestnancov, ktorých prilákame do Európy, potrebujeme ich know-how. Čím väčšiu budeme mať mobilitu pracovnej sily, tak tým lepší rast a konkurencie schopnosť zabezpečíme pre Európsku úniu. A to je to hlavné. Pán Jakolíny uviedol vo svojej prezentácii, že potrebujeme byť presnejší, eh, pokiaľ ide o formuláciu definícií v smernici a ešte stále sú tu určité nedoriešené záležitosti. Jedna z nich, ktorú by som chcela, aby ste mi odpovedali, je to, že by sme sa nemali uberať nejakým urýchleným spôsobom. Nemali by sme vytvoriť dva paralelné druhy pracov pracovného trhu v Európe. To je tá kľúčová otázka, na ktorú sa musíme sústrediť, ak chceme e, sa venovať otázke tejto smernice. Myslím si, že tu je aj istý druh nedorozumenia, pretože niektorí to vnímajú iba ako smernicu o migrácii, avšak my sa snažíme o to, aby sme zjednodušili pracovný trh, a či to už bude mať dopad veľký alebo malý, to sa dá ťažko predpovedať, ale predsa len to bude mať určitý dopad na pracovný trh a na to by sme nemali zabúdať. A ak to zohľadníme, tak si musíme uvedomiť, že sa musíme sústrediť aj na právny základ, ktorý by mal obsahovať 153 ABG. Čiže pracovné podmienky, bezpečnosť na pracovisku, a iné e, témy, ktoré s tým súvisia, pokiaľ ide o zamestnancov z tretich krajín. Hovorilo sa tu aj o definícii. Myslím si, že to je skutočne veľmi náležité, náležitá súčasť tejto diskusie. Pokiaľ ide o negociácie, tak v rámci nich sme dospeli k záverom, že potrebujeme presnejšie definície čo si však predstavujem pod termínom riaditeľ? Čo si predstavujem pod termínom expert? Musíme tieto definície jednoducho spresniť pretože momentálne je to v takom stave, že je to dosť vágne a môže sa to interpretovať dosť širokým spôsobom. Mali sme vypočutie a zo strany jedného nemeckého riaditeľa podniku sme počuli, že definícia maliara nejakého špecifického maliara, takýto maliar odborník by mohol sa dostať do kategórie špecialistu odborníka, čiže vidíme, že je tu dosť široké pole možnej definície, takže mali by sme to zjednodušiť. A v duchu takéhoto zjednodušenia by sme sa možno mali zamyslieť aj nad jednotlivými definíciami, ktoré už máme pre termín expert. V rámci e, smernice o modrej karte máme definíciu tohto termínu, ale vidíme, že tieto ciele sú odlišné v rámci týchto dvoch odlišných smerníc. A nám ide o to, aby sme prilákali čo možno vysoko kvalifikovaných odborníkov, čiže možno by sme mohli mať tú istú definíciu, ktorú máme aj v smernici o modrej karte. A tu sa vraciam znovu k niečomu, čo som už uviedla. Bolo to tu nadnesené v v kontexte vypočutí. Nie je celkom jasné, či by bolo prospešné využívať smernicu o, o vyslaných zamestnancoch. Ja som bola ministerkou práce v čase, keď sa táto smernica kreovala, čiže môžem byť nazvaná, môžem si osovať právo, že som participovala na vytváraní tejto smernice a viem, že sa tu slúbovalo, že táto smernica vyplní to vákum, ktoré tu je. Takže nemyslím si, že by bolo dobré využívať smernicu o vyslaných pracovníkov v tomto kontexte. Avšak členské štáty by mohli adaptovať konkrétnejšie pravidlá v kontexte pravidel týkajúcich sa zamestnancov tej skupiny ICT, nakoľko týto, s týmito by sa malo zaobchádzať minimálne tak, ako s delegovanými, respektíve vyslanými zamestnancami. Čo si o tom myslí súd? Čo si myslia o týchto sluboch? Spomínam to preto, pretože smernica o vyslaných zamestnancoch a skutočnosť, že že sa z toho skutočne stal veľmi výrazný nástroj. Môže to priniesť so sebou viacero komplikácií. A v kontexte smernice o štátnych príslušníkoch tretich krajín, týmto by malo byť umožnené, aby prišli do Európskej únie a pracovali tu e, počas obdobia troch rokov. A možno, že by sme mali uplatniť tú istú legislatívu, ktorá už je platná, teda tú istú, ktorá sa týka zamestnancov z Európskej únie. Bolo tu viac problémov, pokiaľ ide o uplatňovanie smernice vyslaných zamestnancov, pracovníkov. A nemyslím si, že uplatňovanie tejto smernice by zjednodušovalo celú situáciu, skôr si myslím, že by to situáciu skomplikovalo. A práve z tohto dôvodu e, výbor, ktorý tu zastupujem, zdôrazňuje princíp, e, ktorý hovorí, že s zamestnancami sa musí zaobchádzať rovnakým spôsobom a pracovné podmienky, ako aj jednotlivé systémy platné v členských štátoch by mali byť rovnaké, pokiaľ ide o riešenie tejto situácie. Znovu by som chcela povedať, že táto smernica je veľmi dôležitá a myslím si, že úspešná spolupráca, ktorú sme doposiaľ mali s pánom Jakolínom a s tieňovými spravodajcami v rámci tohto výboru, a tá spolupráca medzi výborom LIBE a výborom pre zamestnanosť bude pokračovať, že sa budeme môcť sústrediť na tie slabiny, ktoré by sme mohli zlepšiť, aby sme dospeli k určitej zhode a kompromisu. Musíme zabezpečiť, aby to celé slúžilo alebo bolo v duchu myšlienky, že nadnárodné spoločnosti majú mať možnosť získať zamestnancov, presúvať zamestnancov, bez toho, že by sa pritom porušovali štatúty miestnych zamestnancov. Ďakujem. Now I see that I only have... Ďakujem, hovorí pán predseda. Vidím, že už sa hlási o slovo iba pán Bronz a ešte však aj pán Mulder, ale predsa len viac ako iba jeden, takže asi otvoríme kolo otázok Takže dostane slovo pán Mulder, potom pani Ernst a potom pán Brons. Nech sa páči, pán Mulder, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Skupina liberálov víta tento návrh zo strany komisie. Myslím si, že je to ďalší krok správnym smerom, e, smerom k spoločnému vnútornému trhu a zdá sa, že postupne e, vytvárame spoločnú politiku, pokiaľ ide o imigračnú politiku na úrovni celej Európskej únie. Ďakujem pánovi Jakolinovi za jeho úsilie dospieť k zhode, mali sme viacero diskusí, mali sme vypočutie, myslím, že to je ten správny prístup. A pokiaľ ide o jeho návrhy, tak tie z veľkej miery môžeme podporiť. Takisto aj naša politická skupina však má určité obavy, pokiaľ ide o to, čo sú to učni, ako sa to dá, ako sa to dá kvalifikovať. akým spôsobom môžeme definovať ľudí, ktorí ukončia vysokoškolské vzdelanie alebo vzdelanie ako také a potom prídu uh, E, pracovať. Takže tento návrh pána Jakolínyho rieši túto situáciu istým spôsobom a práve preto ho podporujeme. A pokiaľ ide o ostatné návrhy, pokiaľ ide o príslušníkov rodiny, tí takisto s tými by sa malo zaobchádzať tak, ako e, s tou osobou, ktorá tú prácu dostane. To znamená, keď budeme vydávať povolenie pre niekoho, kto by chcel pracovať v Európe, tak musíme brať do úvahy, že sa to týka potom aj pre aj, aj jeho rodinných príslušníkov, ktorí sú takisto vítaní. Takisto tu hovorilo o tom, čo je najlepšie obdobie, pokiaľ ide o zamestnanosť v Európe. Predtým sa hovorilo o tie 12 mesiacoch, teraz pán Jakolino hovorí o 6 mesiacoch. Myslím, že by bolo dobre, keby komisia znovu ponúkla určité argumenty, prečo by to malo byť 12 mesiacov, pretože ktorúkoľvek už týchto lehôd vyberieme, tak um, budú tu hlasy aj za, aj proti. Takže mali by sme podporiť jednu alebo druhú. A pokiaľ ide o definície jednotlivých kategórií zame- štatútov zamestnancov, hovorila o tom aj pani Jakonsári, znovu je to sporné, nikdy nebudeme mať nejakú jasnú, jednoznačnú definíciu avšak úsilie pána Jakolínyho je jasné a smeruje k objasneniu týchto no, termínov. Takisto pán Jakolino navrhuje určité podmienky, ktoré by súviseli s platom tých, ktorí by boli zamestnaní v Európe Myslím si, že to by malo byť prenechané jednotlivým podnikom. Je dosť ťažké pre členské štáty ich vlády zasahovať do tohoto. Ak už teda príjmeme niekoho do Európy, tak nebudeme môcť jednoducho predpovedať niekomu, že mm, tá, ktorá osoba bude teraz takto zamestnaná v Európe, by mala mať takýto a takýto plat. To všetko súvisí s podmienkami, ktoré sú platné v tom ktorom podniku, v tej ktorej firme a myslím si, že to nie je úloha vlády. Ďakujem. Slovo má pani Ernst. Ďakujem pekne, pán Pece, ďakujem aj spravodajcovi. Myslím si, že na úrovni teňových spravodajcov budeme musieť ešte hovoriť o niektorých detailoch Chcela by som však celkom úprimne povedať, že je pre mňa veľmi dôležité, aby sme sa zamysleli skutočne nad tým, čo tu robíme. Vytvárame na pracovnom trhu týmto spôsobom určitú segmentáciu rôznych kategórií zamestnancov alebo tried zamestnancov. Títo budú mať rôzne práva a rôzne právne podmienky, ktoré budú naviazané na tú prácu, ktoré sa budú v Európskej únii venovať. týmto spôsobom vytvárame veľkú sieť absolútne rozmanitých právnych podmienok a to je veľký problém, nielen preto, pokiaľ ide o to, ako by sa to mohlo implementovať na tých členských štátoch, ale je to problém aj pre zamestnávateľov, bude to veľmi komplikované. Myslím si, že si musíme rozmyslieť, že čo vlastne potrebujeme, pokiaľ ide o právne e, predpisy, ktoré sú potrebné a ktoré nie, to mi ešte celkom nie je jasné, do akej miery e, tieto veci sú teraz platné. Musíme sa o tom jednoducho na úrovni tieňových spravodajcov porozprávať, to je skutočne potrebné. A druhá vec, tá súvisí s tými definíciami vypočutie celkom jasno ukázalo, aký potenciál má táto smernica, avšak mne vôbec nie je jasný napríklad termín odborníka, toho experta. Či to je niekto, kto má skúsenosti alebo vzdelanie, to je podľa mňa veľmi nejasne definované v tejto správe čo sú to vlastne tí veľkí špecialisti s tými veľkými poznatkami, ktoré by mali mať. Možno, že to môžeme ešte nejakým spôsobom definične upresniť, ale myslím si, že z právneho hľadiska to nebude vôbec, neobstojí to. Musíme to vyriešiť v tom vypočutí sme mali viacero termínov, ktorí boli nejasné. Takže vidím, že z terminologického hľadiska budeme musieť ešte správu dotiahnuť k presnejším detailom. Pokiaľ ide o zosúladenie podmienok e, zamestnancov z tretich krajín zosúľadiť s právnymi podmienkami zamestnancov, ktorí sú z jednotlivých krajín. Ako si to predstavím? Ako budú vyzerať sociálne práva, pracovné práva? Ako naložíme s právami tých rodinných príslušníkov? To zatiaľ nie je v tej správe presne stanovené a práve o tom sa budeme musieť spoločne ešte porozprávať a preto som aj trochu rozpoltená, pokiaľ ide o mm, nejakú percepciu tejto správy ako celku. Ďakujem, slovo má pán Brons. Ďakujem za slovo, pán predseda. Presun zamestnancov vnútri firiem je tiež tvárou migrácie. Nede tu o ľudskú ašpiráciu migrantov, ale ide tu o ekonomické potreby globálnych multinárodných podnikov. Dnes ráno sme počuli, citujem, o potrebách trhu práce, koniec citátu. Trh, aspoň keď existoval trh s otrokmi, ešte stále označuje takéto handlovanie. Ďalej tu máme výraz ľudské zdroje, ako keby ľudia boli anonymné produkty e, používané biznismenmi. Ekonomika by mala byť nastavená tak, aby plnila ľudské potreby a ľudia by nemali byť manipulovaní, aby plnili potreby korporácií. Počuli sme o tom, že cieľom eh, ICT, teda ľudí, ktorí sa presúvajú v rámci vnútropodnikových presunov, sú ľudia, ktorí musia ísť do tretej krajiny, do krajiny tretieho sveta. Sú to ľudia, ktorí častokrát boli vzdelaní vzdelávaní v tretej krajine, ktorá vynaložila prostriedky na ich vzdelanie a potom odišli do bohatej krajiny, pretože ich tzv. lovci mozgov presvedčili. Významný predstaviteľ Európskeho parlamentu upriamil pozornosť na to, že až 30 absolventov z Mali, ktorí pracujú v zahraničí, pracujú v rozvinutých bohatých krajinách. Dúfam, že to neznie príliš pesimistické, ale talent, najtalentovanejšie ľudia z tretich e, krajín, rozvojových krajín, prispievajú k rozvoju bohatých krajín a týmto možno odsudzujú bohaté krajiny chudobné na to, že zostanú v chudobe. Myslím si, že vzdelávacie systémy by sa mali zmeniť, aby sme dokázali my sami si vyškoľovať ľudí s vhodnými spôsobilosťami. Tretia vec, ktorá sa týka hraníc, si myslím, že by sa mali ľudia chrániť pred takýmito iba o, kde ide, o akciami, kde ide len o peniaze. Áno, ďakujem. Argentíny hovorí predseda. Ďakujem vám, pán predseda, za slovo. Keď som si vypočula predrečníkov, najmä spravodajcu, začínam si klasť otázku, o čo nám tu vlastne ide, čo sa snažíme dosiahnuť touto smernicou. Dovolte mi zamerať sa na plat takéhoto človeka, ktorý je presunutý v rámci vnútropodnikového presunu ICT. V pozmenujúcom návrhu sa hovorí, že takýto presunutý vnútropodnikový pracovník by mal dostávať podobný plat ako európsky pracovník, ktorý je v podobnej profesii. Ale keď pochádzate z krajiny, kde sú veľmi nízke platy, je to bežná požiadavka, dá sa pochopiť, vyriešila by problém, že by takíto ľudia z chudobných krajín vytlačili zo pracovných miest ľudí, ktorí sú z bohatých krajín a neprijali by takéto nízke platy. Ale keď pochádzajú títo presunutí vnútropodnikoví pracovníci z bohatších krajín, z arabských krajín alebo z Kanady, ako vyriešime tento problém? Musíme nájsť riešenie takejto disproporcie. Ďalšia vec, ktorá je sporná a stále nedokážeme ju vyriešiť touto smernicou, ale mali by sme ju pripustiť je, že smernica o vysielaných pracovníkov sa nezaobrala náležite otázkou platu. A preto smernica o vnútropodnikových presunoch e, má horšiu kvalitu. Nie je to rovnaké e, ihrisko, rovnaké podmienky, keď vysielaní pracovníci a pracovníci presunutí v rámci vnútropodnikových presunov nemajú také isté práva, nemajú podobné podmienky. Oceňujem spôsob, akým spravodajca vyriešil práva rodinných príslušníkov vnútropodnikového e, presunutého pracovníka, vnútropodnikovo presunutého pracovníka. Myslím si, že pre e, človeka je atraktívne pracovať v zahraničí, ale ak by ste prinútili zákonmi všetkých rodinných príslušníkov takéhoto presunutého pracovníka, či sú to muži, ženy, sedieť doma a nepracovať, to by v časoch emancipácie asi nebolo priechodné, priateľné. Nebudú ochotní rodinní príslušníci v zahraničí pracujúceho človeka sedieť doma. Hovorilo sa tu o migrácii a integrácii. Podľa mňa toto nesúvisí s nutropodnikovými presunmi. Skôr integrácia je citlivým bodom pretože takýto e, zamestnanec by mal byť jednoducho kontrakt o tom, kedy sa vráti späť do domovskej krajiny. Povedala som dosť, ale možno tie nevyspravodajcovia by si mohli trošku hlbšie v budúcnosti e, sa stretnúť a pozhovárať o týchto veciach. Ďakujem. Pán Moraes si želá vyjadriť sa. Vážený pán predseda, ja chcem povedať, že Juta Blinkovič je práve v, v výbore pre samostné zahlasuje, takže nemohla sem prísť. Ona chcela poďakovať spravodajcom a vzniesť otázku o rovnakom zaobchádzaní. Aj pani Jakensari sa tomu venovala. A definícia špecialistu, manažéra, tieto definície takisto. A potom ďalší problém zjednocovania rodín, ktoré tiež bude problémom v rámci tej smernice. Nechcem však predbiehať a myslím si, že ona sa presnejšie vyjadri na stretnutí tenevých spravodajcov. Chcem ju len ospravedlniť, že tu nemohla byť a na stretnutí sa potom vyjadri tenevých spravodajcov predseda. Teraz sa vrátime k spravodajcovi pánu Jakolinimu, ktorý uzavrie tento bod rozpravy. Ďakujem, pán predseda. Po, pozorne som si vypočul komentáre, ktoré odzneli. Urobil som si poznámky. Z komisie sme si vypočuli, ako vyzerá situácia. Komisia e, argumentuje viacerými vecami, používa definície. Do týchto technických odborností sa nebudem púšťať, ale ďakujem predrečníkom, ďakujem aj predsedníctvu za dobrú spoluprácu. Viem, že je veľmi ťažké vybalancovať článok 16 o krátkých, krátkodobých a strednodobých mobilitách, mobilite a potom vnútropodnikové presuny, o, v ktorých ide o na polročné až ročné pobyty v zahraničí. Myslím si, že pôvodné ustanovenia sa novelizovali, prepracovali, nevrátime sa k ním, napríklad e, jednotné povolenie na pobyt a prácu. Táto téma je súvisiaca s tým, o čom hovoríme. Ďakujem komisárovi za dobrú spoluprácu, komisárke za dobrú spoluprácu, ďakujem tieňovým spravodajcom Mali sme prednedávnom stretnutie a v budúcnosti budú ešte ďalšie stretnutia. Dnešné zasadnutie je dobrou príležitosťou e, presendovať terén rozhovormi predtým, než sa dostaneme k hlbšej diskusii. Ale teraz mi dovolte prejsť už k podrobnostiam. Táto smernica sa týka migrácie nie všetkých profesí, len vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí majú pracovnoprávnu zmluvu so svojím zamestnávateľom, s korporáciou najčastejšie. A v čase, kedy takýto zamestnanec musí pracovať v tretej krajine, tak e, sa môže odvolať na mobilitu. Máme tu pozmeňujúci návrh, v ktorom sa zaoberáme polročným až ročným obdobím. E, týka sa e, to teda pracovníka, ktorý aspoň 6 mesiacov bez prerušenia pracoval pre konkrétny podnik. A to, myslím si, je celkom rozumná hypotéza. Samozrejme, dalo by sa to nastaviť aj inak, ale hovorím čo ako pani Akonsari povedala, je užitočná aj tu spomenúť tému zlučovania rodín. Treba prijať isté e, vyvážené kritérium, preto aby v rámci jedného riadenia sme mohli preskúmať povolenie k pobytu a aj prípadný transfer pracovníka spolu s rodinou. Takisto sme počuli úvahy od pani Sargentiny, teda nielen od nej, ale aj od e, kolegu Moraesa, ktorý e, vystúpil za pani Blinke, vyčujte. Tam išlo o definíciu podniku, koľko má mať respektíve, že na pracovisku by mohli existovať pracovníci, ktorí by podliehali rôznym podmienkam a to mi príde trochu divné, ale rád si e, vypočujem rady. V každom prípade nie, nie pochyb o tom, že tieto e, táto téma, definícia, o tom hovorila kolegyňa Herstings, e, to je vážna vec, vážny problém. Ale keď potom budeme vyhodnocovať jednotlivé pozmeňovacie návrhy, ktoré som vypracoval, tak určite tieto pozmeňovacie návrhy jasne hovoria, aké by mali byť jasné objektívne charakteristiky, objektívne merateľné charakteristiky, e, teda aké by tam mali byť zavedené. Napríklad rozpočet na ľudské zdroje, financovanie, to isté musí e, platiť aj pre e, špecialistov, takisto pokiaľ ide o absolventov e, stážistov, o nich hovoril kolega Mulder špecificky, takže jasne sme tu stanovili, áno, je tu preferencia pre osoby komunitárne, teda pre občanov členských štátov, ale prípadne môžeme zmeniť aj úvodné ustanovenie 8, a to je počet absolventov z tretich E, krajín, teda že ten nemôže byť vyšší, teda počet stažistov absolventov, než je počet štátnych príslušníkov členských štátov. Takže takto by sa dalo naformulovať. A v prípade špecialistov tam sme stanovili skúsenosť, ktorú e, daná osoba musí mať, pretože nie je, nie je pochyb o tom, že prínos tejto smernice bude závisieť od toho, ako sa nám podarí vyriešiť otázky, ktoré sa týkajú piatich článkov, teda e, definície, čo chceme dosiahnuť, o čo tu ide, koho teda chceme e, v Európe, koho chceme, čo chceme. Článok 8 sankcie, máme tu e, proste stanoviť nejaké sankcie voči e, podnikom, ktoré nebudú rešpektovať podmienky smernice alebo spracovanie žiadosti, takže ako sa to má spracovať rýchlo, malo by to byť rýchle konanie, skrátené, súhlasím s pani Akosari, takisto to treba definovať, ako náložíme s rodinou, základná e, koncepcia. Sme to viackrát opakovali. Teda zároveň to zlučovanie rodín sa bude skúmať s povolením k pobytu. A potom je tu téma, ktorá je úplne zjavná, to je mobilita, článok 16. Tu pracovník z Indie napríklad, ktorý ide do Grécka, potom niekam inám, alebo do Holandska. To je problematický príklad. Kolegovia, ktorí o tom hovorili, a určite aj ďalší, k tomu prispejú to, čo hovoril kolega. Bronz ide tu o kvalifikovanú pracovnú silu a to je základný predpoklad, ako hovoril kolega Mulde, 21% pracovníkov, mladých pracovníkov v Európe si nevie nájsť prácu. E, v Taliansku je to ešte vyššie číslo, 28%, e, pardon. Takže je to spoločný problém, ktorý máme a sú presvedčení, že na budúcom stretnutí so stieňovými spravodajcami mi určite niekto predloží významný e, pozmeňovací návrh a ja navrhujem pánovi predsedovi, aby sme si stanovili lehotu pre pozmeňovacie návrhy na 12. júla. A tým pádom by som mal možnosť sa stretnúť aj s tieňovými spravodajcami a potom by som mohol ešte vyhodnotiť ich návrhy. Ďakujem pekne. Už máme trošku skos, takže pani Jakonsári, poprosím vás stručne za výbor EMPL. Veľmi stručne len dve veci, pretože sa pozornosť upriamila na odlev mozgov, to je naozaj zásadný problém, ale možno táto smernica e, vytvorí aj lepšie prostredie, lebo hovoríme aj troj, o trojročných kontraktoch. Rovnaké zaobchádzanie, kde sú najlacnejší inžinieri na svete, ľudia si myslia, že v Číne, ale nie je tomu tak. Pred pár rokmi boli na Ukrajine najlacnejší inžinieri. A uvediem príklad, povedzme, že máme Fína alebo Nemca, ktorí pracujú vo fínskej alebo nemeckej firme, ale táto firma sa rozhodne že chce inžiniera z tretej krajiny, aby sa vyhli e, platovému dumpingu a aby nenajímali ľudí len preto, že sú lacní, chcú ich predsa nájsť, pretože sú šikovní, že rozumejú veci. Tieto firmy by mali dať prácu španielskému, portugalskému alebo poľskému inžinierovi? Nemali by sme vytvárať e, nejaký dvoj úrovňový trh práce a to je, preto je veľmi dôležitá rovnosť príležitosti. Ďakujeme všetkým za príspevky. Myslím si, že to je zatiaľ všetko. Poznamenáme si všetky návrhy a júl, 12. júl, na poludne, to je termín lehota pre pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, na poludne 12. júla. K tejto správe pána Jakoliniho, ktorý je spravodajcom za výbor LIBE, čo sa týka výboru pre zamestnanosť, tam je termín 22. júna. Je to tak, pani Jakonsari? Pani Jakonsari odpoveda, že je na tie články, ktoré boli pridelené e, do jurisdikcie výboru uh, e, Jury Empl. Bude lehota iná. Tak postupujeme ďalej. Bod 21, ktorý sa týka podmienok vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín v rámci uh, na účely sezónneho zamestnania kolega Sergio Cofferati je pravodajcom pre stanovisko v tejto tomuto návrhu správy. Ide o preskúmanie návrhu správy. Spravodajcom za výbor LIBE, pánom Moraesom. a dáme slovo pánu Novi Koferatimu, aby nám povedal, čo sa dialo vo výbore pre zamestnanosť. Pán Koferaty sa zaoberá sezónnymi pracovníkmi. V apríli tu bolo zorganizované vypočutie k tejto veci. A teraz sme tu na to, aby sme stanovili aj termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Vypočujme si teda najprv kolegu Mo- pána Moraesa. Ďakujem za slovo, pán predseda. Keď sme hovorili o smernici, o presídleniach v rámci vnútropodnikových presunov, už sme sa dotkli komplexnej tematiky, o ktorej hovoríme v tomto sektore, o v zákonoch o migrácii, ktoré majú roz, zasahovať rozličné kategórie zamestnancov. E, takáto právna, legálna migrácia bola predtým povolená modrou kartou pred Lisabonskou zmluvou a väčšinou išlo o permanentné alebo takmer permanentné zamestnanie, ale o tzv. okružnú migráciu. Vtedy sa táto sa neriešila, pretože z nej boli obavy a vyjadrovalo sa, či budú splnené podmienky rovnakého zaobchádzania. Teraz sme však v situácii, kedy sa musíme vyjadriť návrhom komisie v týchto kategóriách zamestnancov. K sezónnym zamestnancom toľko, že treba zabezpečiť, aby sme sa vysporiadali s otázkou vykoristovania, toto tu existuje, a aby sme vytvorili taký návrh, aby odstra- ktorý by odstránil neregulárnu prácu. Sezónna práca je realitou, existuje a tento návrh vychádza z týchto potrieb. Návrh je skromný, obsah je možno je možné o ňom verejne diskutovať. Ale ide tu vlastne o malý, malý záber. Ide tu často o nekvalifikovaných robotníkov. Je to špecifická kategória. Sú to robotníci, ktorí tak či tak už prichádzajú do EÚ, už je to realita. To, čo sme sa dozvedeli na vypočutí v apríli, bolo základom Vychádzali sme z neho, ďalej z diskusí so sociálnymi partnermi a ďalšími aktérmi. len preto, že sme hovorili o jednotnom povolení na pobyt a prácu a snažili sme sa poučiť, ale aj z tejto diskusie o jednotnom povolení. Ja sa s týmto návrhom komisie snažím vysporiadať tak, že zachovávam základné prvky na základe e, rozpravy o sezónnych pracovníkov sme tu mali zástupcov národných parlamentov, ktorí nám vysvetlili, že pre nich je zásadná subsidiarita. A z týchto dôvodov návrh komisie zaručuje, že je možné odmietnúť také prihlášky, také žiadosti, ktoré sú nenáležité. A ja si myslím, že takýto, takúto klauzulu, bezpečnostnú klauzulu pre členský štát treba zachovať. Myslím si, že v návrhu komisie je aj dobrý rovnováha medzi sezónnymi pracovníkmi a bežnými pracovníkmi a zároveň zabudovanie takých mechanizmov, aby sezónni robotníci nezostávali dlhšie. Lenže sezónni pracovníci chcú nájsť stabilné pracovné podmienky na istú sezónu a potom odísť. Často však rozvojová pomoc, ktorú niektoré krajiny dostávajú, a treba, aby si to kolegovia uvedomili, je to veľký veľká suma, ktorú Európska únia vynaklada na rozvojovú pomoc iným krajinám. E, jednoducho treba vytvoriť stabilné pracovné podmienky pre sezónnych pracovníkov, ktorí prichádzajú do EÚ na sezónne práce. A ide o to, že táto migrácia nie je permanentná, ale tzv. okružná. A keď sezónny pracovník nesplňa podmienky návratu do tretej krajiny, keď mu vyprší povolenie na pobyt, tak nemôže ísť do ďalšej krajiny. Nesmie ani požiadať o viac sezónne povolenie, ani o opätovný vstup v ďalších sezónach, pretože to by boli dodatočné motivujúce nástroje, ktoré by predlžovali pobyt sezónnych pracovníkov v krajinách EÚ. Myslím si, že zamestnávateľ by mal uhradiť napríklad časť vízových poplatkov sezónnych pracovníkov, to by pomohlo ľuďom, ktorí majú zájom o sezónnu prácu, aby chodili sezónne pracovať do EÚ. Opäť je tu téma rovnakého zaobchádzania, je to téma pre výbor pre zamestnanosť. Pán Koferaty z výboru pre zamestnanosť úzko spolupracoval so mnou. Ďakujem mu za túto úzku súčinnosť. A čo sa týka legálnej migrácie, po Lisabonskej zmluve máme na to právny základ na riešenie týchto vecí, ale je to jasné, že to je správa, ktorá sa týka trhu práce a z tohto dôvodu zase máme isté spoločné právomoci s výborom pre zamestnanosť a isté výlučné kompetencie. Aj keď záležitosť e, rovnakého zaobchádzania je vo výlučnej právomoci výboru pre zamestnanosť, my tiež vo výbore LIBE by sme sa tým mali zaoberať, pretože v praxi nechceme, aby isté podskupiny sezónnych pracovníkov e, zaberali miesto pre iný, iný typ, inú kategóriu e, pracovníkov, ktorí sú nastalo v danom štáte a tým by sa narušala spoločenská rovnováha. Podľa mňa oba tieto výbory by mali spolupracovať a čerpať z predchádzajúcich rozpráv. Dĺžka pobytu. Návrh komisie hovorí o maximálnych obdobiach 6 mesiacov. V mojej správe potvrdzujem túto lehotu 6 mesiacov. Opäť bola tu veľká rozpráva, mnohí aktéry sa vyjadrili, ale napokon zhoda bola, že to bude 6 mesiacov, tento limit, ako bolo v pôvodnom návrhe komisie. Ubytovanie. Teraz vstupujeme do oblasti, kde uh, sme na strane obrany sezónnych pracovníkov pred vykoristovaním. Vieme, že v mnohých krajinách sezónni pracovníci sú ubytovaní na slušnej úrovni, slušných podmienkach, ale v iných krajinách tomu tak nie je. Sú to nerovnaké podmienky celoeurópske. Je to komplexná oblasť. Na jednej strane chcete vytvoriť slušné podmienky pre sezónneho robotníka, ktorý príde do EÚ. Nemali by byť otrokmi Mali, malo by sa s nimi zaobchádzať slušne, to je v záujme všetkých sociálnych partnerov, aj členských štátov. Ale na druhej strane by sme nemali mať skupinu pracovníkov, ktoré, ktorý by, s ktorými by sa malo e, zaobchádzať mimoriadne zle, to by bolo zle. Lenže sezónni pracovníci musia. Mm, neviem, či by bolo dobre, aby boli obmedzení, aby e, pre, boli ubytovaní v istých oblastiach, či by to nenarúšalo alebo istým spôsobom nešpecifikovalo ich status. Treba tu istú flexibilitu pre ubytovanie a výbor OSN pre ekonomické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva sa vyjadril v tejto veci. My sme tiež zapracovali myšlienku, že sezónny pracovník by nemal byť vykoristovaný, čiže práca, ktorá sa od neho žiada, by nemala byť prehnaná. Hovoríme tu o slobode, o tom, aký vzťah je medzi zamestnávateľom a sezónnym pracovníkom, aké, aká flexibilita, aká sloboda tu je. Sezónny pracovník by mal prísť do Európskej únie na dobu určitú definovanú a po, te, po sezóne, ktorá definovaná by mal odísť. Pretože tu ide o to, aby priniesol zarobené finančné prostriedky svojej rodine do domovskej krajiny. Takže keď sa snažíme zabezpečiť slušné životné podmienky pre týchto ľudí, mm, keď sme hovorili predtým o, tých, o takomto vykoristovaní, tiež sme trvali na takomto princípe. Ďalšia otázka je sektorovosť, alebo ako úzko je vymedzený rezort, ako je vytýčený. O tom sme hovorili so sociálnymi partnermi a rozhodli sme sa, že sektory budú poľnohospodárstvo, cestovný ruch a lesníctvo. Uvidíme, aké budú naozaj v praxi tieto kľúčové oblasti, v ktorých pracujú, ale existujú také, v ktorých sezónni robotníci nikdy nepracujú, to je jasné. Povedal by som, že napriek tomu existuje mimo týchto sektorov práca pre sezónnych robotníkov, a členské štáty sa môžu rozhodnúť e, okrem cestovného ruchu, poľnohospodárstva, e, lesníctva zamestnať sezónnych pracovníkov. Je to istá poistka, však ktorá by mala zabezpečiť, že skutočná naozajstná sezónna práca je istým spôsobom definovaná a všetko ostatné sú len výnimky. Teraz prechádzame do oblasti záväzkov zamestnávateľa a sankcií voči zamestnávateľovi. Myslím si, že máme zaviesť legitímne páky proti takým zamestnávateľom, ktorí naozaj vykoristujú prístup k informáciám pre sezónnych pracovníkov, monitorovanie, inšpekcie, Mnohokrát mi sociálni partneri povedali, že táto smernica bude v praxi len vtedy uplatnená, ak bude dostatočne monitorovaná, ak budú inšpekcie. Členské štáty treba, aby zabezpečili tieto inšpekcie, aby boli efektívne. A v niektorých členských štátoch sa to už deje, v iných je tento režim ešte dosť slabý. Ďalšia téma. Sťažnosti ľudia by nemali sa stávať obeťami, mali by mať možnosť e, právne sa domáhať nápravy, podávať sťažnosti kedykoľvek. A napokon, čo sa týka rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Návrh komisie sa týka tým, príslušníkom tretích štátov, ktorých trvalá bydliska mimo EÚ. Počas vypočutia e, sme zaznamenali silnú reakciu od kolegov, ktorí povedali, že by malo byť isté premostenie pre tých sezónnych robotníkov, ktorí sú e, neregulárne prítomní v EÚ, že by malo byť ešte dočasné obdobie troch rokov, ktoré by mohlo takéto premostenie zabezpečiť pre malé skupiny robotníkov. Uvedomujem si, že takéto opatrenie možno siaha mimo rozsah pôsobnosti tejto smernice, ale na vypočutí sme e, si to zaznamenali a mali by sme to preskúmať. Záverom. Zaoberáme sa tu sektorovým prístupom, ktorý už bol zadefinovaný, nemenný, existuje a snažíme sa zabraniť vykoristovaniu v týchto sektoroch. Snažíme sa uvedomiť si hodnotu sezónnej práce, je to pevnou súčasťou našich trhov a robotníci, ktorí vykonávajú sezónnu prácu, potrebujú zasa finančné prostriedky, aby sa postarali svoje rodiny v domovských krajinách. Členské štáty majú kontrolovať, e, koľko takýchto sezónnych pracovníkov budú mať na svojom území. Štandard životných podmienok by mal byť zvýšený pre robotníkov. Sú dôležitou súčasťou trhu práce pre EÚ. Rád by som poďakoval tieňovým spravodajcom. Už sme mali stretnutie tieňových spravodajcov, kým som sa rozhodol takto vyjadriť, pretože tu ide o citlivú tematiku z viacerých aspektov. Ďakujem tieňovým spravodajcom konkrétne za ich prístup príspevky, aj za názory, ktoré poskytli veľmi skoro v pro- procese. Ďakujem pekne, Klod. Teraz poprosíme stručné vyjadrenie komisie aj rady, ale naozaj stručné, pretože máme veľký časový sklz. Nech sa páči. Much, I Áno, budeme struční. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za dobrú spoluprácu, za dobrú správu. Pre komisiu bola pri predložení návrhu jedna vec dôležitá, teda že chceme zjednodušiť e, príjmanie e, zamestnávanie sezónnych pracovníkov, aby boli k dispozícii, keď ich potrebujú zamestnávateľia tu v Európe. E, teda aby tam boli isté testy e, trhu práce takisto, ale ďalšia dôležitá vec, ktorá tam mala byť e, začlenená, bola ochrana tejto naozaj ohrozenej skupiny, alebo teda e, skupiny, ktorá je do istej miery znevýhodnená, teda aby sme bojovali proti zneužívaniu, vykoristovaniu týchto ľudí. A tento prvok sa tam, myslím si, posilnil. Máme tu podporu, pokiaľ ide o istý mechanizmus podávania e, sťažnosti, prístup k informáciám a tak ďalej. Takže to e, je jedna vec. Potom ďalej, pokiaľ ide o rozsah, je tu možnosť podať žiadosť z územia členského štátu. To je možnosť, e, na ktorú ešte sme sa zamysleli, keď sme ten návrh predložili, ale sme si povedali, že asi by sme mali zvolenie, že ide o dočasných migrantov, prichádzajú k nám pre dočasnú prácu na pár mesiacov a preto by sme mali umožniť žiadosti iba zo strany migrantov, ktorí sa ešte nachádzajú v krajine pôvodu. Teda tento pobyt je krátkodobý, dočasný, e, tým pádom nedochádza k zjednoteniu rodiny, alebo takýto, takáto potreba tu ani nie. A preto si myslím, že ak by bola možnosť podávania žiadosti aj z územia EÚ, mohlo by sa to zneužívať. Potom, cieľom návrhu je otvoriť možnosť legálnej migrácii. My sme nezahrnuli možnosť zahrnúť tam migrantov, ktorí sa u nás nachádzajú možno nelegálne. Potom je tu otázka regularizácie. A teda otázka právomoci členských štátov. Pokiaľ ide o definíciu sezónnych pracovníkov, Chceli sme to naformulovať dostatočne úzko na to, aby sme zabezpečili, že naozaj ide o sezónnu prácu. Na druhej strane sú tu rozdiely medzi členskými štátmi, takže chceli sme to nechať na členské štáty, aby oni definovali, ktoré sektory to sú. Dali sme tam možno nejaké príklady, ale e, zohľadňujeme aj ten e, návrh. Potom je tu otázka víza, víz a povolení. Sezónni pracovníci, ktorí prichádzajú na menej ako 3 mesiace, musia mať šengenské vízum. Ak prichádzajú na viac ako 3 mesiace, e, je tam povolenie, ale členské štáty samozrejme môžu požadovať takéto povolenie už aj od prvého dňa. Pokiaľ ide o povolenia víza, najdôležitejšia vec je, aby sezónni pracovníci mali rovnaké práva. Nesúvisí to s dokumentom, e, ktorý na konci, teda pardon, súvisí. Respektíve nesúvisí. Nejde o ten dokument, ktorý určí E, ich práva. Nemá to od toho zavisieť. Potom kalendárny rok 6 mesiacov v akomkoľvek kalendárnom e, roku, to sme navrhli a tento referenčný obdobie sme vybrali preto, aby sme sa vyhli nejakým e, nejakým nejakom zaťažovaniu národnej administratívny, administratívy, proste kalendárny rok, to sa bežne používa v takýchto predpisoch, preto sme to tam dali ale aby sme to zmenili z kalendárneho roka na 12 mesiacov, podľa nás by to, by to e, nesplnilo potom cieľ e, tohto návrhu. Našim cieľom predsa je mať 6 mesiacov v rámci 12 mesiacov. Čiže ak nakoniec e, tam bude sa preferencia ísť cez 12 mesiacov a nie kalendárneho roku asi sa to dá pochopiť. Potom o, e, ubytovanie súhlasíme s tým, že treba chrániť sa sezónnych pracovníkov, ďalej možnosť toho, aby e, zamestnávateľia e, zaplatili alebo preplatili e, cestu, alebo cestovné a tak ďalej. Tam, myslím si, treba byť opatrný, aby sme ne, dosiahli to, že práve že odradíme zamestnávateľov od zamestnávania takýchto E, osôb, pretože tie náklady môžu mať takýto dopad. Takže toľko z mojej strany. Pokiaľ ide o iné návrhy, vždy radi e, pomôžeme aj parlamentu, aj rade v tomto návrhu. Radi všetko vysvetlíme, čo bude treba. Ďakujem. Ďakujem ešte za predsedníctvo. Chcete sa, e, pani kolegyňa, vyjadriť? Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, igyekszem... Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, budem sa snažiť vyjadriť sa veľmi stručne. Poprvé chcela by som sa poďakovať pánovi Morajsovi za to, za tú veľmi detailnú správu a veľmi stručne chcela by som parlamentu dať isté informácie, pokiaľ ide o situáciu, o to, ako, je, ako je rozpráva na rade. tam sa e, chcem sústrediť na veci, ktoré sme ešte počas hearingu alebo vypočutia neprebrali. My, maďarské predstavníctvo, veľmi e, vážne e, berieme túto tému, je pre nás mimoriadne dôležitá a mali sme tu veľmi detailnú rozpravu. Sociálni experti v tomto procese boli plne zaangažovaní tohto procesu diskusie a, a zda sa nám podarilo naozaj trafiť tie detailné témy, ktoré sú relevantné aj v rámci členského štátu. Pokiaľ ide o samotný návrh, hovorili sme o sezónnej práci, ktorá e, je dlhšie ako 3 mesiace v rámci obdobia 6 mesiacov. E, na tom sa ale diskutuje, niektoré obavy boli vyjadrené členskými štátmi, pokiaľ ide o návrh smernice a pokiaľ ide o vízový e, kódex a ich vzájomnú kompatibilitu. Keď hovoríme o e, nejakom obdobie, období pobytu, ktorý nemôže byť dlhšie ako 3 mesiace, tak je tu povinné uplatňovať odlišnú sadu pravidel, ktoré už existujú. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby garantované práva a e, rovnaké zaobchádzanie boli aplikované v prípade sezónnych pracovníkov. To je ale sekundárna otázka v porovnaní s niektorými inými témami. Ak sa e, pozrieme na tému e, právomoci, pozrieme sa na konkrétne témy, na konkrétne príklady, prípady, sú už teraz k dispozícii isté možnosti, ako aplikovať pravidlá. Sú tu isté rozdiely medzi členskými štátmi, takže na to sa treba, treba, e, treba ešte pozrieť detailnejšie. Pokiaľ ide o tých vyslaných pracovníkov, tam e, členské štáty sa tejto téme už e, venovali. Takisto sa pozerali aj na e, agentúry dočasného zamestnávania, krátkodobého zamestnávania a E, teda akých zamestnancov, takéto agentúry zamestnávajú, teda, že by z rozsahu posobnosti tohto predpisu boli takíto pracovníci vyňatí. Ako, povedal, e, ako to už zaznelo, e, väčšina členských štátov si myslí, že je dôležité, aby sezónni pracovníci boli definovaní jednoznačne a že členské štáty majú definovať tie odvetvia, v ktorých takáto práca môže byť vykonávaná. Máme tu isté špecifické charakteristiky mm, národné, ktoré e, určujú, čo to vlastne sezóna je, z čoho sa skladá takáto sezóna. Ako pán Moraes e, správne povedal, je veľmi dôležité, aby primeraná ochrana bola poskytnutá e, pracovníkom, e, aby teda neboli nejakým spôsobom zneužívaní, vykoristovaní. Chceme takémuto niečomu zabrániť a chceme chrániť pracovníkov počas rozpravy na rade sme hovorili o napríklad e, zamietnutí alebo stiahnutí e, daného povolenia a myslím, že aj na to sa treba e, pozrieť, pretože pokiaľ pracovník nebude splňať požiadavky daného pracovného miesta, alebo sú tu nejaké problémy možno e, s, s daňovými otázkami, alebo s sociálnym zabezpečením, alebo so samotnou zmluvou. To všetko sú veci, im sa treba venovať. Dosiahli sme výrazný pokrok vo viacerých konkrétnych témach. Sme e, presvedčení, že na základe dosiahnutých výsledkov budeme schopní pokračovať v našich e, rokovaniach aj e, v rámci ďalšej, e, ďalšieho polského predsedníctva. Ďakujem pekne teraz eh, osoby za, eh, za zodpovedné za eh, toto stanovisko v iných výboroch, za výbor EMPL pán Koferaty, za výbor FEM pani Papadopoulou. Nech sa páči, pán Koferaty. Grazie. Tanto volevo ringraziare la com- Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať komisii a najmä e, pánovi Moresovi za spoluprácu. Ak chceme, ako komisia hovorí, definovať politiky imigrácie, a teda pokiaľ chceme teda zjednotiť, pokiaľ mal byť jednotné, tak treba, aby platili dve veci. Poprvé, tieto jednotlivé normy, jednotlivé predpisy musia sledovať tú istú logiku a preto Ďakujem za spoluprácu, ktorá existuje medzi vašim výborom a výborom našim, teda výborom EMPO. Ciel cieľ je jasný, je deklarovaný, s tým všetci súhlasia. A to síce tieto osoby majú mať zaistené normálne pracovné podmienky a má sa zabrániť e, prípadnému riziku vykorisťovania. Takisto by sme mali umožniť podnikom aby nastavili také podmienky, ktoré e, nebudú mať prejavy sociálneho dumpingu a zároveň aby sme nenarúšali hospodárskú súťaž ani medzi podnikmi a nielen medzi pracovníkmi. Takže rovnaké podmienky pre všetkých. A preto sme si tu vypočuli viaceré záležitosti. Chcem povedať, že čo je tu dôležité. Ak e, nemá dochádzať k sociálnemu dumpingu, je dôležité tieto veci tieto záležitosti kontrolovať, ale zároveň treba ponúknuť rovnaké podmienky jednotlivým zainteresovaným stranám. To znamená rovnaké zaobchádzanie e, za rovnakú e, prácu a častokrát ide to, aby sme e, e zabranili tomu, čo e, podniky často používajú. Teda radšej E, zamestnávali zahraničných pracovníkov a nie miestnych, len preto, že nemuseli týmto ľuďom e, platiť rovnako veľa. Čiže rovnaké zaobchádzanie, to je základný pilier, preto aby sme garantovali to, že nebude dochádzať k dumpingu a ani k narúšaniu hospodárskej súťaže. A keď hovoríme tu o zaobchádzaní, treba spomenúť aj podmienky pre kolektívne zmluvy Samozrejme, to je špecifické pre e, konkrétne krajiny, líši sa to, ale mali by sme e, spomenúť aj tieto kolektívne zmluvy tak, aby tieto osoby mali rovnaké podmienky ako iné osoby, ktoré v danom sektore pracujú. Treba garantovať nielen zmluvné podmienky a pracovnú dobu, sociálne zabezpečenie, plat a tak ďalej, ale sú tu aj iné podmienky, ktoré sa týkajú Napríklad e, ubytovania. Ubytovanie musí teda byť e, dôstojné, primerané. A daná osoba nesmie byť e, predmetom nejakých negatívnych procesov, osoba nesmie byť nejakým spôsobom separovaná od spoločenského života, mala by byť zapojená naopak do života v danej krajine. A to je niečo, o čom hovoril aj Claude, aj my. A teda čo to znamená tieto rovnaké podmienky, toto rovnaké zaobchádzanie? Dodávam, že materiálne podmienky, rovnaké práva, to to nie sú veci, ktoré respektíve sú to veci, ktoré sa týkajú napríklad aj dĺžky doby aplikácie. Myslím si, že by sme sa mali vyhnúť tomu, aby zrazu sa každá práca nestala nejako sezónnou, aby, aby sme nedefinovali každú prácu ako sezónu, aby sa tu náhodou nezahrnuli nejaké E, nejaké druhy práce, ktoré sú možno áno príležitostné, ale nie sú sezónne, takže aby sa to nezneužívalo a nezahrňalo všetko nesprávne pod e, definíciu sezónnej práce, pretože sú práce, ktoré, ktoré také objektívne nie sú, ale nie je možné zabraniť členskému štátu, aby z, vzal do úvahy napríklad aj nejaký širší rozmer, než len to, čo tu my uvádzame ako nejakú hypotézu. Sezóny v Európe sa odlišujú e, napríklad medzi e, severom a juhom a tým pádom dopad na organizáciu práce je tiež odlišný. Takže mal by tu byť áno, istý moment flexibility určite, ale musí to byť predmetom dohody e, so sociálnymi partnermi v danej krajine, aby náhodou nešlo o obchádzanie podmienok. Ďalšia vec, lehoty 12 mesiacov a nie kalendárny rok. Poviem to jednoducho, napríklad v polnospodárstve alebo v oblasti zberu ovocia. E, tam sa hovorí o tzv. solárnom roku. Keby sme to povedali, nemal by s tým problém. V cestovnom roku je to zase ináč. E, zimná turistika, letná turistika, ale tam už e, sú jeden rok prekročený. Takže opäť ďakujem, ďakujem za spoluprácu a ďakujem za naozaj skvelú spoluprácu. Mám tu ešte zoznam rečníkov, ktorí chcú ešte dnes vystúpiť. Chcem vás poprosiť, aby ste e, vystúpili, ale veľmi stručne. Začíname s pani Papadopulu. Ďakujem pekne. Chcela by som sa spýtať, respektíve povedať, že tiež teda som spravodajkyňou pre e, túto správu v mene výboru FEM. Náš výbor e, samozrejme sa na túto otázku poho- pozera z nášho pohľadu, pohľadu žien a boli sme v kontakte s, organi- s organizáciou OECD pre rozvoj a spoluprácu, teda e, pre spoluprácu teda konkrétne za, e, s organizáciou OECD a častokrát tu ide o teda práve ženy, ktoré pochádzajú z tretich e, krajín, sú chudobné, častokrát sú negramotné, majú naozaj nízku úroveň života, prichádzajú do Európy, hľadajú prácu a E, stretávajú sa s mnohými problémami, pokiaľ ide o ich začlenenie do spoločnosti. Sú to e, rôzne problémy, homofóbia, napríklad e, stretávajú sa častokrát s, s domácim násilím zo strany mužov, alebo násilím ako takým zo strany mužov. Čiže treba sa snažiť o vytvorenie istého stabilného prostredia pre týchto ľudí. My súhlasíme s tým, čo tu zaznelo. Cieľom naozaj je, aby sme vytýčili isté jasné limity pre e, sezónnych pracovníkov, vrátanie žien a takisto, aby tam bola istá istota, aby bola istá istota ich návratu, aby bola istota e, rovnakého platu, e, aby mali istotu toho, že ich e, životné a pracovné podmienky budú korektné. Aby tu boli isté jasné e, kontroly e, toho, akým spôsobom oni žijú, aby dochádzalo k periodickým kontrolám ich pracovných podmienok, aby e, bolo naozaj zabezpečené, že ich e, podmienky e, sú dôstojné, napríklad pokiaľ majú nejaké zdravotné podmienky, pokiaľ sú tehotné, aby naďalej sa k ním e, dôstojne pristupovalo a potom, aby mali možnosť aj sťažovať sa v prípade vykoristovania alebo zneužívania. To všetko sú teda naše návrhy, ktoré sú začlenené do návrhu správy. Myslím si, že máme tu veľmi dobré návrhy riešenia pre takýto dôležitý a citlivý e, bod. Takže budeme sa snažiť dobehnúť ten čas, ktorý sme strátili. Poprosím vás tak minútu a pol. Každý z tých, ktorí ste sa prihlásili o slovo, teraz dostane slovo pán Papa Nikolau. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi takisto poblahoželať pánovi Morášovi za veľmi vyváženú prácu, ktorú poskytol a bola to veľmi komplexná a konštruktívna spolupráca, ktorú sme mali, pokiaľ ide o prípravu tejto správy. Budem sa snažiť byť veľmi stručný, ale predsa len chcem objasniť niektoré veci. Pokiaľ ide o pozitívne kroky tejto správy, dovolte mi, aby som zdôraznil, že samozrejme vítame to ustanovenie, ktoré sa týka tých 6 mesiacov v rámci 12 mesiacov a takisto vítame úsilie spravodajcu, ktoré e, urobil v kontexte objasnenia určitých oblastí sezó, sezónnej práce. Takisto pokiaľ ide o ubytovanie, sezónnych zamestnancov. To je takisto dôležité, pokiaľ ide o zavedenie viac bezpečnostných opatrení, pokiaľ ide o informovanosť. Nerobí to nejaké extra administratívne zaťaženie, takže nemalo by to ani spôsobiť nejaké spomalenie toho celého administratívneho procesu. Avšak dovolte mi, aby som takisto privítal aj inkorporovanie nástroja, ktoré, ktorý súvisí s monitoringom a inšpekciami a posilnenie sankcií vo vzťahu k zamestnancom, ak takéto prípady sa vyskytnú. A teraz by som prešiel k určitým dôležitým bodom z môjho uhla pohľadu, predovšetkým pre našu politickú skupinu, a to sú skôr body kritiky. Spravodajca tu hovoril o niektorých z nich, avšak ja by som chcela, aby sa to teda spomenulo. Ide tu o to prechodné ustanovenie, ktoré sa týka ľudí, ktorí sú momentálne nelegálne v Európskej únii. Ide tu pozmeňujúci návrh 6 a 18. Nemyslím si, že tento bod súvisí so zámerom tejto smernice, respektíve tejto smernice. Táto smernica mm, sa týka legálnej migrácie. A o tom tu hovoríme od samého začiatku. Samozrejme chápem, že čo je za tým, ale myslím, že toto ustanovenie je mimo pola pôsobnosti tej smernici a má podporiť legálnu migráciu. Takisto to vysiela zlý signál k tým, ktorí sa snažia nelegálnym spôsobom vstúpiť na územie Európskej únie istým spôsobom by sme mohli povedať, že ako keby ich to uprednostňovalo na úkor tých, ktorí by sa chceli dostať na krátke obdobie alebo dlhodobé obdobie do Európy legálnym spôsobom. Samozrejme, je tu vykoristovanie týchto ľudí a uvedomujeme si, že chceme chrániť týchto ľudí, ale predsa len musíme zobrať do úvahy, že na úrovni Európskej únie máme určité mm, možnosti, ako nájsť riešenia a metódy, aby sme jednoducho dali niektorým ľuďom nádej, že môžu prísť do Európskej únie. My nájdeme pre nich spôsob, ako prídu sem a budú tu môcť pracovať. To sa takisto týka aj azylového procesu. Kolegovia to poznajú, vedia, o čom hovorím. A to je tiež niečo, na čo musíme dávať veľký pozor. A opakujem ešte raz, a vracem sa k tomu druhému bodu. Jeden z najväčších výhrad, ktorú tu máme od začiatku tejto diskusie, je tu možnosť zneužívania tejto smernice, predovšetkým pokiaľ ide o predlženie si takéhoto pobytu nad rámec toho povoleného času. Samozrejme, vítam o to, čo, o čo sa snaží pán spravodajca, ale budeme potrebovať asi viac diskusí a pozmeňujúcich návrhov na to, aby sme zlepšili znenie textu a aby sme zredukovali čo možno najviac, samozrejme za spolupráci so spolupravodajcom, spravodajcom, znížiť to riziko predlženia si pobytu nelegálnym spôsobom. A po tretie, nadviažem na ten predchádzajúci bod, musíme dávať pozor, e, pokiaľ je o následné zamestnanie takýchto ľudí, aby sme sa vyhli nejakému zneužitiu tejto smernice. Snažíme sa tu o to, aby sme vybudovali novú smernicu, ktorá by mala byť implementovaná, uplatnená zo strany členských štátov. Nechceme mať len nejakú teoretickú diskusiu a nejaké možné rozhodnutia, ktoré by potom boli vyžadované od členských štátov. Snažíme sa skutočne o to, aby sme dospeli k bodu, kedy budeme mať objasnené dôležité momenty tejto oblasti a domnievame sa, že tieto sú veľmi dôležité na to, aby sme dospeli k dobrým výsledkom vo vzťahu k implementácii tejto smernice. Nechcem už eh, hovoriť dlhšie, je tu ešte pár bodov, o ktorých by som mohol rozprávať, ale v spolupráci so spravodajcom ich vyriešime. A možno na druhej, pri druhej príležitosti takéto kola sa k tomu vyjadrím. Bolo to 5 minút, aj niečo, hovorí pán predseda. Takýmto spôsobom to nikdy neskončíme. Ak nebudete sa kontrolovať, pokiaľ ide o časový priestor, ktorý máte k dispozícii. A preto vás pobádam, aby ste skutočne dodržiavali ten priestor dvoch minút, pretože inak sa omeškáme. A máme ešte iné body, ktorým sa musíme venovať. Teraz má slovo pán Mulder, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa budem snažiť dodržať tie dve minúty takisto sa chcem vyjadriť pozitívne smerom k spravodajcovi. Viackrát som sa s ním stretol a myslím si, že urobil e, čo možno najviac v snahe dosiahnuť kompromis a uberá sa tým správnym smerom. Liberáli v podstate takisto podporujú reglementáciu v tejto oblasti. Znovu je to smer, správnym smerom, pokiaľ ide o rozposilnenie vnútorného trhu. Ale sú tu niektoré poznámky, ktoré by som chcel predniesť. Spravodajca navrhuje, aby ľudia, ktorí pracujú nelegálne, mali určité prechodné obdobie dvoch rokov. Musíme sa nad tým zamyslieť. Nie som vo všeobecnosti zastancom takéhoto, takéhoto prístupu. aby sme nepodporovali tých, ktorí v minulosti obchádzali zákon. Takže uvidíme, čo s nimi môžeme urobiť. Pokiaľ je pozmeňujúci návrh číslo 20, tam hovorí o návrhu a ten návrh ako taký je v poriadku, ale na konci hovorí, že že by sa to malo týkať záhradníkov, turistov, s ním súhlasíme a možno by sa to dalo rozšíriť aj na dodatočné aktivity a tak ďalej a tak ďalej. A potom hovorí na konci za podmienky, že sociálni partnery s nebudú súhlasiť. Nemám nič proti sociálnym partnerom. Myslím, že by sa to tam malo uvádzať čo možno najviac, ale predsa len tá finálna dohoda, pokiaľ ide o zákony v našich členských štátoch, tak tak majú vždy posledné slovo národné parlamenty a nesociálni partnery, takže mali by sme to upraviť v tomto zmysle. Kompromis, ktorý našiel, pokiaľ ide ubytovanie, tak to je akceptovateľné z našej strany. Nemyslím si, že to je 100% na zodpovednosť zamestnanca nájsť adekvátne ubytovanie pre zamestnancov. Takéto ubytovanie sa musí týkať všetkých zamestnancov a na to majú dopad znovu miestna administratíva predovšetkým. A pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh zo strany EPP, myslím, že sa tu dá súhlasiť. Otázka je to, ako sa to dá kontrolovať, keď momentálne tu už máme dosť veľké množstvo nelegálnych pracovníkov. Ako môžeme zabrániť tomu, aby keď príjmeme túto legislatívu, ako môžeme zabrániť tomu, že sa to bude opakovať a potrebujeme konkrétnu kontrolu na to, aby ľudia, ktorí im uplynie ten e, povolený čas 6 mesiacov, aby sa vrátili. Nemerali ste môj čas, ale predsa len 2 minúty 52. Ďakujem pekne, pani Sargentini, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že návrh respektíve pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené zo strany spravodajcu, sú dobré, ale sú veľmi skromné vo svojej podstate. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme mali smernicu, ktorá sa týka sezónneho zamestnania, sezónnych zamestnancov. Zelení by boli uvítali všeobecnejší prístup, pokiaľ ide o právne predpisy vo vzťahu k imigrantom. Ale myslím si, že to je prvý krok k tomu, aby sa otvorila debata o legálnej imigrácii vo vzťahu k tým, ktorí nemajú tie najlepšie vzdelania, aby sa sem dostali iným spôsobom. A teraz sa dostanem hneď k jadru veci, k čomu sa chcem vyjadriť. Pokiaľ ide o nelegálnych imigrantov, ktorí už sú na území Európskej únie, myslím si, že je veľmi zaujímavý krok eh, k tomu, aby sme im umožnili, že by mohli požiadať o tento štatút sezónneho zamestnanca. Najprv som si myslela, a potom tu budeme mať 6 mesiacov, ktoré tu môžu byť, každý vás bude poznať a potom vás budú nútiť, aby ste opustili Európsku úniu. Takto to môžu oni vnímať. Možno to nie je ten správny spôsob, ako by sa dá vyriešiť situácia nelegálnych imigrantov, avšak predsa len to dáva ľuďom určitú možnosť opustiť Európsku úniu legálnym spôsobom a nebudú uvalený zákaz na ich opätovný príchod. Uh, môžu sa potom vrátiť e, k svojim rodinám s priameným spôsobom, stýčenou hlavou a môžu povedať, že mali v Európskej únii prácu, kde si zarobili. Takže myslím, že to je možno dobrý spôsob, ako sa dá e, naložiť aj s touto nelegálnou imigráciou. Ale predsa len hlavným cieľom, pokiaľ ide o smernicu o sezónnych zamestnancoch, musíme konečne dať právnu alternatívu, pokiaľ ide o to, o to, čo už je v niektorých častiach Európy funguje formou takou, že pracujú nelegálni imigranti za veľmi ťažkých podmienok v niektorých podnikoch. A myslím, že tento prvý krok by mohol pomôcť a preto nechápem tie, tých, ktorí hovoria, že sezónni zamestnanci by jednoducho navýšili počet nelegálnych zamestnancov, pretože by jednoducho si predlžili ten pobyt nad rámec toho povoleného času. Myslím si, že by to mohlo pomôcť vo viacerých oblastiach a kde by sme vyriešili situáciu, kde využívame nelegálnych imigrantov a tí nemajú teraz príležitosť na to, ako by zlegalizovali svoj pobyt na území Európskej únie. A to je práve ten kľúčový moment. A vo vzťahu k tomuto kľúčovému momentu som ochotná pochopiť aj to, že začíname takýmto skromným spôsobom, šiestimi mesiacmi, ale a že sa budeme sústrediť iba na niektoré sektory, ale zelení predložia určité pozmeňujúce návrhy, aby vyriešili štatút e, sezónnych zamestnancov a ich práva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Vive. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že už kolegovia vedia, že ja som veľkým zástancom balíčku, e, ktorý sa týka migrácie som skutočne rada, že v rámci tejto zložky máme spravodajcu Kloda Moresa, ktorý skutočne má e, ten správny prístup, ako sa dajú tieto veci pohnúť pred tejto oblasti. E, chcem však spomenúť aj to, že podporujem reglementáciu sezónnej práce v Európskej únii, sú tu ľudia, ktorí prichádzajú z tretich krajín. Už aj v minulosti však sme mali takú situáciu a musíme si to uvedomiť, že sezónni zamestnanci e, sú niečím, čo robia v podstate aj zamestnanci Euró- e, obyvateľa Európskej únie v rámci územia Európskej únie a iných štátov. Takže mali by mať tie isté práva. A pokiaľ ide o ubytovanie a iné podmienky pre týchto príslušníkov tretich krajín ako sezónnych zamestnancov, mali by mať tie isté práva ako európsky občania, ktorí chodia a pracujú v iných krajinách. Nemôžeme im ponúknuť vyššie štandardy len preto, že prichádzajú z územia mimo Európskej únie. Ale myslím, že ostatné veci sú v poriadku a vieme ich podporiť. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani Ernst, ďakujem pekne. Ďakujem a gratulujem spravodajcovi. Myslím si, že to je dobrý návrh. Pozitívne veci spomeniem. Treba zaobchádzať s zamestnancami rovnakým spôsobom. To je veľmi dôležité v správe, to považujem za pozitívne. Toho by sme sa mali aj v ďalších správach držať. Pokiaľ ide o zaobchádzanie so zamestnancami, ktorí, sa poru, ktorí porušili takéto predpisy v tejto smernici, to je takisto správe, mali by sme sa dohodnúť aj na tom, ako by sme to mohli posunúť. Pokiaľ ide o kontroly a inšpekcie, takisto to podporujeme právo na informácie zamestnancov, to je dobre, to by malo byť posilnené. A pokiaľ ide o ubytovanie, to je takisto veľmi dobré, ale treba zdôrazniť tieto aspekty, ktoré sa týkajú ľudskej dôstojnosti. A pokiaľ ide o požiadanie o prácu v aj v inej krajine, členskej krajine, myslím si, že tu je ten správny, tu je ten krok, kde sa snažíme nelegálnu prácu odstrániť, respektíve zlegálniť. Vieme, že tu máme nelegálnych zamestnancov, ktorí pracujú na čierno v niektorých krajinách a zdá sa, že týmto sme vlastne otvorili, že tolerujeme nelegálnu imigráciu, že tolerujeme tie najhoršie podmienky, v ktorých týchto ľudia pracujú. A my musíme týmto ľuďom, ktorí sú tu nelegálne, dať možnosť získať určitú legalitu, legálnosť svojho pobytu a tým potom by mali mať aj príležitosť opustiť Európsku úniu legálnym spôsobom. A na základe e, týchto informácií by sme sa skutočne mali zamyslieť nad tým, ako by sme to vyriešiť. Ja som ochotná zamyslieť sa aj nad tým obdobím dvomi rok, nad tým obdobím dvoch rokov, ale ten základný, zásadný princíp považujem za dobrý pokiaľ ide o terminológiu, čo je to sezónna práca, není to presne definované, neviem, čo to je. Je tu určité snaha snažiť sa to definovať cez um, určité sektory a branže. To je možno správny prístup, aj keď nedokonalý. A posledný bod, myslím si, že by bolo dobré, aby sme mali jasnejšie e stanovené práva sezónnych zamestnancov. To by malo byť v konkrétnom bode práv- presne definované. Tuto musíme ešte veci dotiahnuť do konca. Ďakujem. Ďakujem pekne a takisto gratulujem pánovi Moraesovi k tejto správe, pretože dosiahol to, že pokryl tam všetky vlastne nedostatky, e, ktoré v návrhu komisie boli a vylep, výrazne vylepšil práva týchto zamestnancov alebo pracovníkov. Chcem sa vyjadriť k jednej veci. To sú sankcie, ktoré by mohli byť uložené e, zamestnávateľom, pokiaľ tí nerešpektujú predpis Všetci vieme, že sezónni pracovníci môžu častokrát pracovať na úrovni až takmer otrokov e, a preto by som bol rád, keby takéto sankcie sa aplikovali aj na tých sprostredkovateľov a takisto aj na agentúry, e, ktoré prácu e, sprostredkujú, pretože práve takéto agentúry, takéto sprostredkovateľia sú tí prví, ktorí s budúcim pracovníkom sú v kontakte s budúcim sezónnym pracovníkom a sú to práve tieto agentúry, ktoré by ich mali informovať o ich právach a štatúte, keď sa dostanú na európske územie. A teraz o, myslím, že pán Moráš by mal využiť príležitosť e, vyjadriť sa k tým príspevkom, ktoré tu zazneli zo strany uh, viacerých členov nášho výboru, aj pán Koferati, aj pani Papadopulo sa k tomu vyjadrila, takže nech sa páči, máte slovo, môžete reagovať. Ďakujem, pán predseda. Som si vedomý času a vážim si aj názory tenových spravodajcov. Všetci celkom zrejme čítali správu. Nechcem tým povedať, že by naše správy nikdy nikto nečítal, ale je jasné, že si ju skutočne prečítala a som mu za to vďačný, pretože sa teraz môžeme e, dať do náležitej diskusie o veľmi vážnej téme. Sektorálny prístup, sektorový prístup sa už opísal. V Európskej únie máme opatrenia na utiahovanie opaskov, mnohé ďalšie problémy a cieľom je e, nejakým spôsobom sa vysporiadať práve že s vykoristovaním a vytvoriť lepšiu situáciu pre sezónnych pracovníkov a členské štáty a sociálnych partnerov v tomto širokom rámci. Ja sa chcem vrátiť k predrečníkovi, ktorý hovoril o sociálnych partneroch. Je to jeden z, tým, z tých prípadov, keď veľmi jasne vyjadril známu pravdu sociálni partnery si prediskutovali, rozhodli sa, v ktorých sektoroch budú zamestnaní sociálni pracovníci. Vylúčili napríklad sektor stavebníctva, pretože sezónna práca e, tam nepatrí, tak sa rozhodli členské štáty. Ak sa e, nejaký členský štát rozhodne sa to zmení, to je v poriadku, ale toto je jedna z tých vecí, ktoré vzýšli z našej rozpravy a je veľmi cenná. Pán Papa Nikolau veľmi jasne vytýčil, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči. A mne sa takýto prístup páči. To je dobré. Viem, s čím dočinenia. Chcem sa viedriť k tým dvom negatívnym veciam, ktoré spomenul. Sú veľmi zložité. Jedine je menej zložitý než ten druhý. A dokonca až filozoficky. Čo znamená zotrvanie v druhej krajine dlhšie ako treba. Možno si to môžeme filozoficky nad kávou prediskutovať, ale je to veľká téma. A druhý problém je praktickejší, ktorý, ktorý tiež jasne sformuloval. Tá jasnosť sa mi páči. Jan Mulder, ten vždy hovorí jasne. Opäť zreteľne vyjadril, čo sa mu nepozdáva a to, čo môže podporovať, takže mi to poskytuje veľmi dobrú bázu na ďalšie rozpravy a pozmenujúce návrhy. Pani Saržentiny a pani Ernst. Vy máte protichodné názory, ste e, veľmi skromné pre... Neviem, ja som rád v strednom postavení. Pani Weber sa neozvala. Prepačte? O čo ide? Vystúpenie mimo mikrofónu. Aha, pani Latfordová väčšinou e, vie, ako to je. Ale vy ste sa asi pokúšali povedať, a ja si to cením, že jednotný prí, povolenie, jednotné povolenie a takisto vnútropodnikové presuny sú citlivé záležitosti, ktoré sú v citlivom kontexte. Naozaj si cením prístup tenivých spravodajcov, pretože úprimne vyjadrili svoje výhrady aj to, čo sa im páči a vtedy sa dá dostať k stanovisku, nastaviť túto smernicu tým smerom, ktorým si želáme stabilizovať situáciu. Pán Koferaty to veľmi dobre vyjadril cieľom smernice, métou smernice nie je zmeniť svet, ale zmeniť v jednom sektore podmienky pre konkrétnych ľudí. Aj to bude veľmi ťažké, ale spoluprácou s ostatnými kolegami vo výbore a tieňovými spravodajcami sa iste dostaneme do fázy, kedy bude e, na svete vyvážená smernica, ktorú môže každý podporovať. Ďakujeme, Klod, hovorí predseda. Ďakujem vám aj za užitočné zváženie návrhu správy. Myslím, že sme e, základy postavili pevné. V júli 12. júla bude termín na poludne na predkladanie pozmeniacich a doplňujúcich návrhov. Výbor pre zamestnanosť si stanovil svoj termín na 22. júna. Tiež na poludne. Čo sa týka výboru LIBE, táto správa má termín na predkladanie návrhov 12. júla. Ďakujem vám za porozumenie, hneď prejdeme k nasledujúcemu bodu, ktorý súvisí s predchádzajúcimi dvoma, s 20 a 21, pretože sa to tiež týka migračného balíka. Jednotný postup vybavovania žiadosti o povolenie na pobyt a prácu, respektíve zjednotený postup. Je to jeden z prvkov tohto balíčka a týka sa spravodajkyne výboru Libe ktorá sa takisto zaoberá ľuďmi, ktorí, ktorí budú na pobyte a ktorým budú mať povolený vstup na povolenia prácu. Na plenárke sa o tom hovorilo v marci. Spravodajkynia je pani Matiu. Pani Matiu nám povie o prvom trialogu, ktorý sa zorganizoval 23. mája k tejto komplexnej a spletitej problematike. Dúfam, že dospejeme k dohode v druhom čítaní. Pani Matuje, nech sa páči. Máte slovo, odprezentujte nám tento prípad. Merci, monsieur président. Ďakujem, pán predseda, za slovo, kolegovia. Ako ste už sami povedali, dospeli sme k dohode po 23. máji, kedy sa prijala správa o zjednotenom povolení. Rokovanie s radou pokračuje. 23. maja bol trialóg. Parlament tam bol zastúpený. Žiadal ďalšie objasnenia stanoviska e, rady. Potom sme prijali isté parlamentné stanoviská, zostávajú stále isté napätia, ktoré boli prezentované na poslednom trialógu. Prvá takáto výhrada je e, korešpondenčná tabuľka. Je to prierezová otázka, ktorá sa týka medziinstitucionálnych výborov. A potom tu máme maximálne časové obdobie na vydanie zjednoteného povolenia. My navrhujeme 3, 3 mesiace, aj na plenárke to tak bolo, rada chce 4 mesiace. Toto môže byť e, záverečným bodom na hlasovanie, menovité hlasovanie, keď 150 ľudí hlasovalo za. Povedala by som, že šesto 44 hlasov dostal nasledujúci bod v menovitom hlasovaní. Ide o zjednotené povolenie, ktoré by obsahovalo informácie o pracovnoprávnom vzťahu a prepojení medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Po rokovaniach s radou sa, sme sa vrátili s kompromisným návrhom k obsahu. V tejto veci informácia bude rovnaká, aká je v dnešných povoleniach na prácu, to znamená meno adresa zamestnávateľa, typ aktivity zamestnávateľa, pracovný čas a odmena za prácu. Tieto informácie sú svojou povahou skôr dobrovoľné ako povinné. U, ich uvádzanie je dobrovoľné a nepovinné. Potom tieňoví spravodajcovia vyjadrili e, výhrady, ktoré a ja myslím, že ich môžeme podporiť. Je tu kompromis, e, na, e, ktorý hovorí o boji proti nelegálnej práce a vykoristovanie pracovníkov z tretich krajín. Zoznam informácií by mal byť vyčerpávajúci a nemal by byť ponechaný na členské štáty. Teraz k formátu. Model, ktorý sa použil na zjednotený pobyt, nedovoluje zahrnutie ďalších informácií pre nedostatok priestoru, ale existuje a bude elektronický čip, kde by sa to dodať dalo, takisto papierový formulár, ten by e, bol, e, mal nižšie náklady pre malé a stredné podniky a členské štáty. Návrh rady, e, tam na návrh rady by mala byť odsek o prístupe k práci, k pracovným ponukám. Potom sú tu isté obmedzenia, kedy rada je veľkodušnejšia než parlament, než to, čo parlament odhlasoval na plenárke. Rovnaký prístup k vzdelávaniu a školeniam, profesným odborným školeniam. 463 poslancov hlasovalo za. Rada si želá iba ľudí, ktorí pracujú parlament, aj nezamestnaných tam zaradiť. Čo sa týka dôchodkov, treba vypracovať podmienky, v bilaterálnych dohodách medzi členskými štátmi a tretími krajinami, takže sme z toho spravili kľúčovú záležitosť. Podobne ako komisia máme pocit, že rovnaké zaobchádzanie by malo mať vyššiu váhu, čiže tlačíme na radu, aby sa prispôsobila týmto požiadavkám. Ešte stále sú nevyriešené odborné návrhy. V tematike sú tu jazykové záležitosti, ktoré treba vyriešiť, ale si nemyslím, že by že by veľmi vec problematizovali. V útorok v Štrasburgu sme mali stretnutie s tieňovými spravodajcami, tam sme sa dohodli a navrhli sme, že rade predložíme ďalšie dodatočné informácie k štvormesačnému obdobiu, pričom sa pridržíme stanoviska v oblasti dôchodkov, vzdelávania a odborných školení. V takomto stave sa nachádza táto tematika. Budúci týždeň bude ďalší trialóg. Dúfam, že príde v, k rýchlej dohode s radou v druhom čítaní. Ďakujem vám za pozornosť a všetkým, ktorí so mnou spolupracovali na tomto ťažkom, ťažkom dosieri. Well, uh... Ďakujeme, Veronik. Teraz dostanú slovo zástupcovia komisie a rady, ale veľmi krátko, ak môžem poprosiť, ak to tak môžu zvládnuť, ale rozpravu teraz otvárať nebudeme, pretože naozaj musíme prejsť na ďalší bod programu. Sme skutočne veľmi pozadu s programom a toto je vlastne len informácia o tom, v akom stave je táto riešená tematika. Pani Váda Šil z rady. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem vám. Hovorí pani z maďarského predsedníctva, že ste mi dali slovo. Naozaj budem hovoriť veľmi stručne. Poďakujem parlamentu, konkrétne pani Matiu za úsilia, ktoré podstúpila a vynaložila. My v predsedníctve to vidíme tak, že to je veľmi dôležitá riešená tematika. Dlho už sa ňou zaoberáme. Aj za predchádzajúceho predsedníctva je to veľmi dôležité. A po dlhých rokovaniach sme teraz veľmi blízko. Zbližujú sa stanoviska rádia a parlamentu. Snažíme sa o vyvážený kompromis, pretože je mimoriadne dôležitý pre obe oboch zákonodarcov, spolu zákonodarcov, takže tak ako pani Matiu predoslala, je tu 5 dôležitých vecí, na ktorých sa ešte treba zhodnúť, ktoré sú zatiaľ otvorené. A čo sa týka dĺžky času, k tomu sa vyžiadali ďalšie informácie. Toto sú naozaj závažné skutočnosti, ktoré treba ďalej riešiť a informácie, ktoré sa žiadajú, treba naozaj zozbierať a predložiť. Sú to dodatočné informácie, preto e, v budúcnosti na zjednotenom povolení o pobyt a prácu nebudú. Čo sa týka zamestnanosti, má tam byť fáza vzdelávania. Potrebujeme dodatočné informácie informácie, ktoré sa týkajú časovej lehoty na vydanie zjednoteného povolenia. Ďalej tu ide o poradenstvo, rovnaké zaobchádzanie, o tom hovorila aj pani Matiu. Myslíme si, že stanovisko rady je flexibilnejšie. E, chceli by sme zúžiť podmienky rovnakého zaobchádzania. Hovorili sme aj o vzdelávaní a odbornom školení. Tam tiež treba rovnaké zaobchádzanie nastoliť a myslím si, že táto vec je otvorená. Potrebujeme ďalšie špecifikácie, ďalšie dodatočné informácie, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. Myslíme si, že to je pre radu priateľné a treba takisto e, sa zamerať na vývoz dôchodkov, čo je dôležitá téma, a na korelačné tabuľky, to je tiež prierezová horizontálna záležitosť. E, trialog, ktorý bude na budúci týždeň, sa bude týmito všetkými vecami zaoberať a chcem zdôrazniť ešte raz, že naše stanoviská sa už naozaj zbližujú, zbližujú rada a parlament sa blížia konvergujú a myslím si, že v priebehu trialógu dosiahneme dohodu, to znamená, že by sme mohli prijať, e, uzavrieť tento spis. Ďakujeme komisii. Mhm. Ďakujem. Ďakujem. Mhm. Teraz komisia. E, komisia to vníma podobne ako predsedníctvo, ako spravodajca, teda, že e, dohoda v druhom čítaní prenegociovaná pozícia, o ktorej sa vlastne už 4 e, roky roku, je to už je uzavretá vec, ako povedal pán spravodajca. Sú tu iba, je tu iba pár otvorených vecí a dá sa, že kompromis e, pri tých zložitých veciach e, bude dosiahnutý. Napríklad teda máme hovoriť o údajoch, ktoré sa nezmestia na, ten, na to povolenie elektronické alebo e, papierové, ale v každom prípade tie údaje sú v tejto novej kompromisnej verzii vyjasnené dôchodky. Komisia chce povedať, že áno, e, títo pracovníci majú právo vyviesť e, svoje dôchodky rovnako ako aj naši štátni príslušníci. Sme presvedčení, že tie tzv. menšie otvorené otázky, ako napríklad prístup k vzdelávaniu, pre nezamestnaných pracovníkov sa dajú ešte e, vyriešiť v trialógu a sme odhodlaní e, pomôcť v tomto procese, ak to bude e, potrebné v tejto konkrétnej veci. Plus dúfame, že čoskoro sa nám podarí uzavrieť tento túto veľmi dôležitú tému, aj kontroverznú, aby sme sa mohli posunúť ďalej v rámci tém legálnej migrácie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Rozpráva teraz nebude. Pani Matiu má teda mandát. To môžeme potvrdiť. Držíme jej palce do ďalších rokovaní. A môžeme rovno prejsť na e, ďalší bod, posledný bod e, dnes do obeda. Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich EU PNR. Ide o návrh smernice o využívaní takýchto PNR údajov, pokiaľ ide o e, vyšetrovanie teroristických e, trestných činov a iných závažných trestných činov. Je to nový návrh po návrhu z roku 2007 a tento nový návrh e, je z vesnej stránky výrazne odlišný. Vypočujeme si najprv spravodajcu a potom vystúpi komisia rada a potom bude stručná výmena stanovisk, snáď to stieme do 12.30. Nech sa páči, pán spravodajca Kirchhoff. Ďakujem. Asi to celkom nestihneme za tých pár minút. Chcel by som povedať, že táto otázka je e, veľmi dôležitá a aby sme o tom teraz takto narýchlo rozprávali, to je pre mňa absolútne neakceptovateľné ako pre spravodajcu. Takže e, spravíme to e, nasledovne, ak dovolíte. Dnes poviem k tomu pár slov. Tí, čo vystúpia e, v zastúpení komisie a rady, čakajú na to aj iní poslanci, takže by som navrhol, aby sme mali e, ďalší e, bod na programe, aby som mohol na tomto výbore opäť pokračovať v tejto téme, pretože ja som nesom spokojný s takýmto riešením, je to zlé riešenie, som proti. Čiže dám iba nejaký úvod, aby sme si niečo povedali už v tejto fáze, pretože veľa materiálov ja ako spravodajca dostávam, je o to veľký záujem a všetci dobre vieme, že to je dôležitá, závažná téma. Ja a tie spravodajcovia sme sa už stretli, prebrali sme túto tému a zdá sa mi, že veľa rôznych ľudí na tomto výbore majú záujem o PNR a majú záujem aj o moju správu, tak to proste vychádza. Takže bude to zaujímavý čas, budeme pekne spolu spolupracovať veľmi konštruktívne, o tom som presvedčený. Veľa sme sa už dozvedeli e, o PNR z toho, čo sme doteraz videli. Máme tu dohodu s Austrálou, máme s Kanadou a máme aj so Spojenými štátmi dohodu. Z toho vyplývajú práve tie skúsenosti, ale chcem povedať ešte predtým, ako začnú niektorí ľudia sa hneď sťažovať, tak chcem povedať, že hoci je to dohoda o PNR, je to vlastne dohoda EÚ o PNR. A myslím si, že napriek tomu, že tu sú isté základné princípy, ktoré treba sledovať, je to veľmi odlišná dohoda e, v mnohých aspektoch e, v porovnaní s tou dohodou, ktorú sme mali s inými, alebo s tými dohodami, ktoré máme s inými e, krajinami mimo EÚ. Takže veľmi opatrne budem k tomu pristupovať, aby sme teda rozlišovali tieto veci, aby tam bol ten rozdiel jasne e, vyčlenený. Je zaujímavé, že hoci tento proces ešte iba začína a jediný dokument, ktorý vlastne toto celé spustil, je návrh komisie, tak napriek tomu už teraz mám stanoviska takmer od e, každého človeka pomaly na svete, pokiaľ ide o návrhy komisie. Ja som za tie, za tie názory vďačné, vlastne sme to trošku aj iniciovali, ale tieto názory sú sú, sú áno, zaujímavé, ale čo by bolo ešte zaujímavejšie, oprieme povedané, to sú pripomienky e, k mojej správe, lebo ja píšem správu, ja píšem návrh správy a k tomu by som privítal pripomienky, ale ľudia mi dali stanoviska nie k mojej správe, ale k návrhu komisie, čo je veľmi pekné, ale e, návrh komisie predsa nie je to isté ako, ako, ako správa Európskeho parlamentu. Je v tom predsa rozdiel. Napríklad máme tu správu o, o agentúre pre základné práva, to som si veľmi pozorne prečítal, bola tu rada, vyjadril sa k tomu ECOSOC, e, máme tam návrhy komisie, plus teda tá dopadová štúdia, ktorá tam vždy s tým ide. My sme takisto vykonali e, isté kontakty aj s Radou Európy, aj ty by sa k tomu chceli e, vyjadriť a z okolností súhlasia s tým, že ich stanovisko E, bude až potom, e, čo bude hotová správa. A to bude zaujímavá, zaujímavé stanovisko. Takže veľká téma k tejto správe, a tie sa týka, tá sa týka aj iných PNR správ, to sú témy ako napríklad, akým spôsobom sa údaje, ako sa s nimi, ako sa s nimi zaobchádza. Máme tu viacerých kolegov, ktorí sa venujú podobným témam. Všetci dobre vieme, že toto je veľmi dôležité, napríklad na ako dlho sa uchovajú tie údaje, akým spôsobom sa využívajú. E, centralizovaný versus decentralizovaný systém, pokiaľ ide o tento celý proces. O tom sa bude hovoriť. Sú to niektoré zacielené lety, tie, tie vysokorizikové lety, alebo budeme zbierať údaje zo všetkých letov, 100%. Hm? Ďalšia vec, e, dokument, e, pokiaľ agentúru o za, pre základné práva, tam sa už spomínala diskriminácia, respektíve profiling, ak budeme mať teda iný názor ako 100% e, letov zahrnutý do tohto programu. Ale v tom prípade sa treba sa pozrieť na náklady, čo s tým, čo s tým súvisia. Niekto to predsa musí zaplatiť a viete, ako to väčšinou chodí. Ehm teraz si ľudia podávajú nejaký balíček a hudba hrá, ale raz tá hudba prestane hrať a niekomu ten balíček zostane a potom už to nebude také, také veselé možno. E, teraz e, odvolanie sa alebo náprava zneužitie takýchto údajov, e, hej, kompenzácie, to sú dôležité veci. A potom agentov pre základné práva spomenula ďalšiu dôležitú vec, dozor alebo dohľad a aj ďalšie to spomenuli, to je naozaj zaujímavá otázka, na čo alebo do akej miery potrebujeme ďalší nejaký dozorný orgán, ktorý by opäť takéto niečo monitoroval. Budeme to potrebovať, nebudeme? Asi to bude závisieť od toho, či ten systém bude nakoniec e, centralizovaný alebo menej. Profiling, to som už spomenul. Ja som presvedčený, že to je dôležitá vec, už som to povedal e, tak trošku podraždenie aj predtým, Takže ja, ja, ja som presvedčený, že je to dôležitá vec, je tu návrh komisie a už aj v minulosti pri téme PNR sme sa naučili, že vo všeobecnosti, a ja s tým súhlasím, že dohoda PNR je užitočná, pokiaľ ide o terorizmus a takéto závažné, závažné trestné činy, ale treba, aby sa to nevyužívalo len tak bežne mimo e, požiadaviek, požiadaviek e, rady a ostatných, teda že naozaj sa to bude používať iba pre terorizmus a iba pre takéto závažné trestné činy. Treba sa naozaj ústražiť. Máme tu isté pripomienky, treba na nich pracovať. Ja budem samozrejme pracovať veľmi kolegiálne s našimi e, kolegami, aj keď nie je to vždy ľahké, ako dobre vedia ostatní kolegovia spravodajcovia. Ja začnem teda E, vychádzať z nejakej dobrej vôle, keďže kolegov poznám, tak určite majú dobrú vôľu, som o tom presvedčený. E, musíme byť teda konštruktívni, e, treba dobre komunikovať, ale samozrejme táto téma je závažná. Hovoríme tu o bezpečnosti miliónov európskych občanov. Časové otázky. Pracovný dokument by som chcel mať hotový v septembri Takže najprv bude pracovný dokument a potom môžeme začať eh, naozaj pracovať, detálne e, eh, si to prečítať, niečo tam dodať, niečo vyškrtnúť, vypočuť, vypočuť ďalšie stanoviska a dopracovať sa k niečomu, čo je praktické a rozumné. Poučili sme sa z predchádzajúcich dohôd PNR snať a dúfam teda, že naozaj takto budeme postupovať. Je mi ľúto, že nám na to dnes nevyšiel čas, možno, že si vypočujeme nejaké stanoviska kolegov, ale chcem naozaj požiadať sekretariat, aby tento bod e, dal naspäť na program, aby sme sa mohli ešte niektorým bodom ďalšie, e, ďalej alebo bližšie vyjadriť. Ďakujem pekne. E, vystúpia kolegovia, každý má dve minúty. Pani Intveld, pani Latford, pán Albrecht a pán Foss títo štyria vystúpia, to je kompletný zoznam a potom vystúpi komisia a rada, ak chcú. Takže pani Intveld, nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem stručná. Súhlasím s pánom spravodajcom, že treba viac času na vážnu rozpravu o tejto, o tejto citlivej otázke. Takže tá rozpráva by naozaj asi mala prebehnúť neskôr, pretože dnes na to proste nevyšiel e, čas. jedna vec k tej vecnej stránke. Mňa teší teda, že takto pracujeme kolegiálne, ako ste vy povedali, respektíve, že tí ľudia, čo sa venujú PNR, že tí sa väčšinou venujú proti tejto téme aj v minulosti, aj, aj do budúcna. Už sa navzájom poznáme, to je fajn a na niektorých detailoch sa dohodneme, ale ja vždy opakujem jedno to isté. Kľúčom je e, preukázanie potrebnosti a proporčnosti. A čím viac sa do toho ponoríme, tým viac budeme potrebovať naozaj dobré zdôvodnenie zo strany komisie toho, že sa naozaj majú údaje PNR, PNR e, používať pre tieto účely. Začali sme s tým minulý týždeň, sme o tom hovorili v Štrasburgu, ale treba ešte oveľa lepšie preukázať skutočnú potrebu takéhoto niečoho aj tie stanoviska, ktoré už boli k tejto téme v minulosti, eh, povedali, že tie, tie zdôvodnenia, odôvodnenia eh, neboli dostatočné. Ďakujem, pani Latford. Ďakujem. Ja do toho PNR týmu asi bežne nepatrím, ale zaujíma ma tento konkrétny návrh. Sledujem eh, diskusiu PNR už veľa rokov Včera sme povedali e, pánovi Hastingsovi, že vykonáva skvelú prácu a počula som si aj jeho stanovisko k tejto schéme PNR a mal to stanovisko veľmi negatívne, úprimne povedané. Nesplňa podľa neho kritéria potrebnosti, proporčnosti, e, dokonca aj e, je tu sa paralela so smernicou o uchovaní údajov podľa neho je tu nedostatočná harmonizácia, je tu nedostatok e, právnej istoty, to sú vážne veci. Napríklad chce, aby členské štáty používali, to sa teda píše, aby sa, aby sa e, používali tieto údaje PNR na iné účely, teda tam sa podkopáva vlastne tá definícia, čiže vlastne opäť tu dojde k tým tým problémom ako v prípade smernice o mm, uchovaní údajov podľa e, pána Hastingsa by sa to malo používať iba od prípadu k prípadu takéto údaje PNR. E, je to samozrejme veľmi slušný človek, takže nevyjadril sa nejako vulgárne, pokiaľ ide o návrh komisie, ale určite by to mohol spraviť. Zoberujú sa tu všelijaké štatistiky o drogových zločinoch a tým sa nejakým spôsobom e, zdôvodňuje toto, ako keby tu išlo o, dro- o pašovanie drog, ale predsa to, o to tu vôbec nejde. Išlo iba o drožbu, držbu drog v skutočnosti, takže mohla by som ešte takto pokračovať. Belgicko hovorí, že 10-5% e, všetkých e, všetkých e, trestných e, konaní vo, veci drogov, vo veciach drogových v Belgicku vyplývali práve z použitia PNR, ale pritom v Belgicku žiadna PNR schéma neexistuje, takže nedáva to žiaden zmysel. E, takže bude to ešte veľmi citlivá záležitosť, lebo ja nie som presvedčená. Pán Albrecht, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pánovi spravodajcovi za ten úvod, že vyzdvihol niektoré dôležité body. Myslím, že budeme dobre spolupracovať, ale je správne, že podotkol, že potrebujeme viac času na to. V tomto krátkom čase, ktorý tu máme, nebudeme môcť nič dosiahnuť. Potrebujeme viac zasadnutia aj tu na vo výbore k tejto téme a v stručnosti by som ja povedal iba niečo k tým principiálnym otázkam, ktoré tu boli spomenuté. Takisto tu aj kolegyňa Latfordová spomenula niektoré témy. Máme tu aj mm, vyhodnotenie z agentúry. Máme tu takisto aj správy z rady, kde je celkom jasne uvedené, že tu ide o veľmi citlivú tému, ktorá, ktorá súvisí so základnými právami a s princípmi ústavnosti. Včera sme tu mali výmenu názorov, pokiaľ ide evaluáciu uchovávania údajov, Takže myslím si, že všetky tie problémy, ktoré sa tu teraz takto objavujú a ktoré, ktorý sa vyjadruje celý výbor a kto, má to viesť celé k revízii, tak myslím si, že tieto problémy sa k nám vrátia aj pokiaľ ide uchovanie údajov o pasažieroch, o cestujúcich. A myslím si, že toto je veľmi dôležité, tieto údaje takýmto spôsobom spracovať, ale predsa len ten postup, ktorý bude zameraný na konkrétne prípady, ktorý už momentálne aj je platný, kde policajti napríklad majú podozrenie, tak môžu využiť informácie, ktoré sa týkajú eh, ktoré sa týkajú konkrétnej letenky, konkrétneho pasažiera, ale predsa len to bude určitá výzva vysporiadať s týmito problémami v kontexte boja proti terorizmu, aby sme dochádzali, dokázali určitou prevenciou získať informácie tak, aby sme mohli patrične reagovať. Avšak dá sa to možno dosiahnuť aj nejakými štatistickými vyhodnocovaniami takýchto údajov v prípade podozrenia, Takže to sú všetko elementy, ktoré súvisia s otázkami, s ktorými sa musíme vysporiadať. Týka sa tak politického rozhodnutia vo vzťahu k našim voličom, ako aj vo vzťahu k platným zákonom, ktoré máme v Európskej únii. Ďakujem, pán Fos. Ďakujem pekne. Kinga. Ja by som takisto chcel povedať to, čo povedal Timothy. V takomto krátkom čase nemôžeme takéto dôležité témy uzavrieť, potrebujeme na to skutočne viac času. Čo však mňa zamestnáva najviac, je taká základná otázka, ktorá sa tu už trochu aj spomenula, ale čo ma skutočne teda najviac za, znepokojuje je otázka, ktorá sa týka toho, že či máme nejaký vecný argument na to, aby sme mali decentrálnu situáciu PNR alebo decentralizovaný systém, a mali by sme zamyslieť nad tým, či by sme nepotrebovali skôr centrálny systém, pretože nejaký decentrálny prístup, to znamená, že to môže už teraz robiť každý členský štát, na to nepotrebujeme nejakú smenicu, nejaký návrh alebo európsky návrh pretože tá pridaná hodnota nejakého európskeho predpisu, mm, tu vidím ja vetablovanie nejakého centrálneho systému, to by súviselo aj s nákladovosťou takéhoto procesu. Vychádzame teraz z tej štúdie, ktorú ja poznám. Decentrálny systém stojí 350 miliónov eur, a nejaký centrálny systém by stal 67 miliónov eur, čiže vidíme ten rozdiel a mali by sme sa nad tým zamyslieť, čo by vlastne bolo prospešnejšie a tou pridanou hodnotou v takomto takéto situácii. Ďakujem pekne, pán Fos. Ešte má slovo pán Moraeš. Ďakujem pekne. A ja chcem v krátkosti reagovať. Máme Carmen, ktorá je teňou a tá tu nie je, ale ja som skutočne sledoval to, čo sa tu povedalo a súhlasím s metodológiou, ktorú prijal pán Kirchhoff a sprostredkujem tieto informácie teňovej spravodajkyni. A my takisto potrebujeme čas na to, aby sme sa k tomuto vyjadrili. Nedá sa to takto celé skrátiť. Timothy sa chce však vyjadriť ešte k niektorým bodom. Ja som si chcel najprv vypočuť ešte komisiu, ale môžem reagovať k tým poznámkam, ktoré som tu počul. Jedna vec, ktorá je podľa mňa dôležitá, to som povedal v svojom úvode. Ja som už dostal veľké množstvo názorov, aj právnych, aj iných, a Sara to vie veľmi dobre Právnici majú stanoviska, ktoré sa dajú vyvrátiť. Tie správy, ktoré som doposiaľ videl, nevnímam ako nejaké absolútne vo vzťahu k tomu, čo chceme my urobiť. My však chceme začať s so správou a chceme mať niečo v rukách na jeseň a potom začneme to porovnávať možno s parametrami, ktoré boli smerodajné pre iné názory, či už teda boli podstatné alebo nie. A to je pre nás veľmi dôležité. Nechceme teraz nejako v tejto chvíli, ako som už povedal, ten návrh z komisie, ktoré máme, je, nie je až taký podstatný. My chceme mať vlastnú správu. Či skutočne si rád vypočujem názory komisie, skutočne prispeli k tejto debate a ďakujem aj tým, čo sa vyjadrili a dúfam, že sa k tomu ešte vrátime v budúcnosti a budeme mať dobrý výsledok. Ďakujem pekne, tak sa teraz obraciam na komisiu, chcete sa vyjadriť? Ďakujem pekne a uvedomujem si, že nemáme čas, ale chcem povedať iba to, že komisia vám je k dispozícii. Pri, chceme participovať na diskusiách v Líve bilaterálnym spôsobom, čokoľvek je potrebné a chceme dať informácie, tak ako toto bolo spomenuté. Nemusím to viac spomínať, to je všetko, čo chcem povedať rada. V poriadku, takže sa vráťme k tomuto bodu neskôr a detaľnejším spôsobom. A teraz uzatváram toto dnešné dopoludne stretnutie, dopoludnejšie stretnutie. Budeme pokračovať o tretej, máme tam stretnutie koordinátorov a e, stretnutie v Lípe začne o pol štvrtej. Ďakujem, dobrú chuť.